Dear colleagues and honourable guests, uh, today I have the pleasure to chair the hearing on je mi potešením, kolegovia, predsedať uh, vypočuťu o elektronických dôkazoch v trestných veciach. Chcel by som všetkých privítať, osobitne našich hostí. Ako viete, komisia navrhla v apríli tohto roka tzv. balík elektronických uh, dôkazov. Ten pozostáva z nariadenia o európskom eh, príkaze pre elektronické dôkazy v trestných veciach eh, a jeho chovávanie ďalej smernica, kde sa stanovujú harmonizované pravidla o vymenovaní právnych zástupcov s cieľom zhromažďovania dôkazov v trestných konaniach a tiež nariadenie, nie smernica, teda je to priamo uplatniteľné bez potreby transpozície eh, s cieľom vytvoriť európsky príkaz, tak aby súdne orgány v jednom členskom štáte mohli zhromažďovať elektronické dôkazy, ako napríklad eh, SMS-ky, e-maily a rôzne iné formy komunikácie, aby eh, určili páchateľa ako prvý krok priamo od poskytovateľa služieb eh, alebo od právneho zástupcu v inom členskom štáte, bez toho, aby bol iný členský štát informovaný alebo aby bol súčasťou konania a ten by bol nútený a povinný odpovedať do 10 dní a v prípade núdzovej situácie do 6 hodín. Ďalej Európsky príkaz umožňuje e, súdnemu orgánu v členskom štáte osloviť poskytiteľ služieb alebo právneho zástupcu v inom členskom štáte, uchovať e, isté údaje bez toho, aby bol ten druhý členský štát informovaný alebo aby bol súčasťou konania vzhľadom na takúto požiadavku e, prostredníctvom zemnej právnej pomoci, čo vyplýva z európskeho eh, vyšetrovacieho príkazu alebo z iných príkazov. To bola najdlhšia veta, ktorú som kedy povedal. Táto smernica nahrádza rámec, ktorý stanovilo nariadenie a zavádza požiadavku vymenovania zástupcu poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje tieto služby v Európskej únii. Kolegovia, väčšina diskusí sa týka nariadenia Rakúske predsedníctvo sa rozhodlo o uberať sa cestou všeobecného prístupu v parlamente. Bolo zorganizované viacero informačných stretnutí vzhľadom na zložitosť e, tejto témy. Sme zorganizovali dnešné vypočutie, ktoré má za cieľ vysvetliť túto tematiku širšiemu publiku a tiež chceme zajistiť, aby všetci aktéry boli na rovnakej úrovni. Komisia uviedla okrem iného, že tento systém uľahčí a urýchli proces pre orgány činné v trestnom konaní súdne orgány v získavaní elektronických dôkazov v snahe vyšetriť a taktiež stíhať páchateľov zločinu a teroristov. Avšak, ako mnohí vedia, taktiež akademici, právni odborníci, a tiež e, zúčastnené zainteresované strany upozorňujú na viacero otvorených právnych otázok. To súvisí s pridanou hodnotou tohto nástroja. Ďalej to súvisí s otázkami aktuálneho systému, ako funguje. Ďalej otázka územného uplatňovania tejto legislatívy, či to nepovedie ke zasahovaniu do iných systémov, taktiež či to splňa parametre charty, a ďalších pravidel, ďalej proporčnosť, nedostatok harmonizácie, ako aj národné ústavné štandardy, e, či som spomenul iba niekoľko z týchto výhrad. Vzhľadom na význam aktuálneho systému a ďaleko siahle dopady e, takýchto zmien, mm, elektronické dôkazy, dajme tomu budúcnosti, môžu byť jedinými dôkazmi, ktoré sa budú zvažovať a nahradia sa všetky ostatné druhy dôkazov. Je dôležité preto zorganizovať takéto verejné vypočutie, kde sú odborníci z praxe, poskytovateľe služieb, odborníci na základné práva, a tiež je tu dôležitý aj aspekt ochrany údajov v tejto súvislosti. V dobe moderných eh, technológií otázky ochrany súkromia, a obmedzení eh, technológií eh, vyvstávajú a tento návrh, o ktorom dnes budeme hovoriť, sa veľmi úzko týka tejto diskusie. Vieme, že téma elektronických dôkazov úzko súvisí s novými technológiami, efektívnym presadzovaním práva a tiež s otázkou pre tzv. transparentného občana zvoraznil to aj e, súdny dvor vo svojom nedávnom rozsudku o uchovávaní údajov a tiež to súvisí so zárukami proti narušeniu ochrany súkromia a tiež to súvisí e, s novými výzvami, ktoré súvisia s organizovaným zločinom a terorizmom. Ešte by som toho mohol povedať veľa na úvod, ale neurobím to. Dám priestor spravodajkyni, aby nám to vysvetlila ona. Máme tu e, veľmi e, ctených, vážených hostí, ktorí nám to nepochybne vysvetlia o mnoho viac dopodrobná túto fascinujúcu tému. Chcel by som ešte raz privítať všetkých našich e, ctených hostí. Rozdelíme toto vypočutie na tri panely, tak ako je to uvedené v programe. Každý bude mať priestor 10 minút, potom bude nasledovať časť otázok a odpovedí po každom paneli. Najskôr však s veľkým potešením dám slovo našej spravodajkyni, kolegyni Birgit Sipel. Je to veľmi skúsená kolegyňa. To ma teší, že ona je práve spravodajkyňou, keďže tento návrh je naozaj prelomový. Nech sa ti páči, Birgit, máš slovo, aby si rozbehla naše vypočutie. Ďakujem pekne, Klod, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Je mi veľkým potešením zúčastniť sa na tomto dnešnom vypočutí. Teším sa na všetko, čo si tu vypočujeme. Toto vypočutie je súčasťou prebiehajúceho konania o navrhovanom balíku elektronických dôkazov. Väčšina tenových spravodajcov je prítomných a pre nás všetkých, ale aj pre ostatných poslancov, ktorí majú záujem o túto tému. Toto vypočutie slúži ako veľmi užitočný nástroj zhromažďovania informácií vzhľadom na mnohé e, významné otázky, ktoré súvisia e, s predkladaním a uchovávaním elektronických dôkazov, ako už povedal pán predseda. Chcela by som sa poďakovať kolegom, ktorí už zaslali návrhy a ktoré vlastne navrhli rečníkov na dnešnom vypočutí. Toto dnešné stretnutie nie je jediným na túto tému, práve naopak. Už sme absolvovali viacero rôznych interných stretnutí, počínajúco komisiou, ale tiež s expertami na právne otázky, na ochranu údajov, napríklad s Európskym súdom pre ľudské práva a ďalšími aktérmi. Okrem toho som si istá, že nielen ja, ale aj ostatní teneví spravodajcovia už absolvovali mnoho bilaterálnych stretnutí s ďalšími aktérmi, s zástupcami policajných zložiek, s prokurátormi a tak ďalej. Predkladanie a uchovávanie elektronických dôkazov je dôležitou otázkou v spolupráci v trestných veciach a tiež je reálne um, očakávateľné, že sa tento význam ešte zvýši v budúcnosti vzhľadom na um, nepredvidateľnosť týchto elektronických dôkazov a taktiež čoraz väčší význam v trestných eh, vyšetrovaniach a chápem, že komisia sa snaží eh, vylepšiť eh, vyšetrovacie nástroje v zraničných veciach a, a tiež, aby sa procesy urýchlili. Tieto návrhy však by boli úplnou novinkou, čo sa týka spolupráce v cezhraničných trestných veciach. Doposiaľ vzájomné uznávanie bolo obmedzené na vzájomné uznávanie medzi súdnymi orgánmi dvoch alebo viacerých členských štátov, napríklad ako v prípade Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Som veľmi rada, že je tu aj spravodajca pán Melo. Ďalej, tento návrh nariadenia o elektronických dôkazoch navrhuje, aby automatické uznávanie príkazov z jedného členského štátu na úrovni poskytovateľov služieb v jednom členskom štáte prebehlo, ba dokonca aj na drámece takéhoto popisu orgány druhého členského štátu by boli upozornené iba v prípade, že poskytovateľ služieb danej krajiny by neodpovedal. Takýto nový režim vyvoláva zložité otázniky, čo sa týka eh, ochrany základných práv, ďalej eh, zároky konkrétnych konania ochrany údajov vzhľadom na citlivosť spolupráce v trestných veciach e, sú aj pochybnosti o právnom základe tohto návrhu. Mne sa jasne ukazuje, že je potrebné zajistiť rovnováhu medzi nástrojmi, ktoré využívajú orgány činné v trestnom konaní a na druhej strane zárukami dodržania základných práv osôb, ktoré sú zainteresované v prípade, ako som už popísala, tieto návrhy stanovujú automatické uznávanie, predkladanie a chovávania príkazov na úrovni poskytovateľov služieb v členskom štáte alebo nad ráme členských štátov a to sa týka aj príkazov, ktoré súvisia s citlivými údajmi, ako napríklad osobné údaje alebo údaje obsahu. Ale dokonca aj keby išlo iba o metadáta, aj tu je možné eh, vytvoriť si plný obraz o človeku, jeho živote, jeho najintimnejších myšlienkach, eh, koho kontaktuje, s kým sa stretáva, kde sa pohybuje tento človek, eh, aké má návyky, čo číta, čo sleduje na internete a podobne. Preto, keď sa snažíme urýchliť režimy spolupráce tým, že vytvoríme skratky, musíme postupovať veľmi opatrne, aby tieto nové režimy nepodkopali základné hodnoty Verím však, že dnešná diskusia o elektronických dôkazoch bude užitočná v tomto smere, že sa viac dozvieme o tom, nakoľko sú potrebné praktické nové nástroje a tiež, aby sa prijali opatrenia na zajistenie pridanej hodnoty a tiež, aby sa predišlo intruzívnej povahe týchto nových nástrojov. Vznikajú rôzne zložité právne otázniky, napríklad ustanovenia trestného práva zmluve ďalej charta základných práv, ďalej obmedzenia v zhromažďovaní, zbieraní elektronických údajov, ďalej čo sa týka mimo územného uplatňovania e, tohto práva, ďalej povinnosti členského štátu dodržovať základné práva, osobitne čo sa týka záruky procedurálnych e, istôt, e, ďalej uznávanie spoločných noriem a tiež praktické otázky, napríklad čo sa týka poskytovateľa služieb a jeho schopnosti preverovať objednávky a žiadosti hľadiska ich pravosti a legálnosti. Dúfam, že aspoň čiastočne sa dopracujeme dnes k odpovediam, aby sme mohli prijať racionálne, plne informované rozhodnutie tejto veci. Ďakujeme pekne za úvodné slovo, Birgit. Teraz dostáva slovo profesor doktor Bos, ktorý zastupuje univerzitu v Bone a ten nám priblíži štúdiu, ktorá nesie názov vyhodnotenie návrhu komisie o elektronických dôkazoch. Je to štúdia, o ktorú požiadalo oddelenie pre občianské práva a ústavné otázky na požiadanie výboru LIBE. Nech sa páči, pán profesor doktor Böze. Ďakujem. Pokúsim sa zhrnúť zistenia našej štúdie v desiatich minútach to bude dosť ambiciozne, ale naozaj sa pokúsim zo všetkých síl. Moja prezentácia bude rozdelená na tri časti. E, jednak sa vyjadrím k povahe tohto e, návrhu, ďalej pridaná hodnota a nedostatky týchto návrhov a na záver uvediem niekoľko poznámok k možným alternatívam a tiež k ďalšiemu možnému postupu. Rozsah pôsobnosti a obsah návrhu komisie o elektronických dôkazoch najskôr. Napriek e, širokému termínu elektronické dôkazy v skutočnosti rozsah návrhu komisie je obmedzený na údaje, ktoré sú ukladané a, a spracúvané na úrovni poskytovateľov služieb. Na to, aby sa získal prístup k týmto údajom, návrh by mal zajistiť existujúci rámec cezhraničnej spolupráce, mal by sa vytvoriť nový režim priamej povinnej spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a na druhej strane medzi poskytateľom služieb, ktorý poskytuje svoje služby eh, v inom členskom štáte. Návrh v tomto smere stanovuje dva nové nástroje spolupráce, európsky produčný príkaz a taktiež uchovávací príkaz. Tieto príkazy sa vydávajú eh, podľa legislatívy vydávajúceho členského štátu a druhá strana tohto príkazu je povinná tento príkaz eh, uplatniť v praxi, ak poskytovateľ túto povinnosť nesplní, tak e, členské štáty, teda členský štát, na ktorom území je tento subjekt umiestnený, môže e, tento subjekt stíhať. Hlavné e, rozdiely medzi existujúcim rámcom osobitne medzi Európskym vyšetrovacím príkazom a novým režimom spočíva v tom, že druhý členský štát už nebude musieť byť súčasťou tohto konania, alebo aby som to povedala presnejšie, bude to nevyhnutné iba v prípade, ak poskytovateľ služieb eh, nebude schopný eh, naložte spolupracovať. Ďalej, eh, druhá vec, aká je pridaná hodnota tohto nového režimu porovnaní s existujúcim rámcom nadnárodného zhromažďovania dôkazov dôrazňuje, dokazuje pridanú hodnotu tohto nového režimu Vznikol by nový mechanizmus priamej spolupráce medzi orgánmi činnými trestnom konaní a taktiež poskytujem služieb tieto nové pravidlá týmto ušetria čas a aj zdroje. To je, e, predpokladám, zjavné. Tento nový rámec však neúplne odstráni fragmentáciu a rozmanitosti v legislatíve členských štátov, čo sa týka uchovávania a predkladania elektronických dôkazov. Po prvé, Prekladanie a uchovávanie týchto príkazov domácim poskytovateľom služieb naďalej bude podliehať iba národnej legislatíve. Tento nový režim sa nebude vzťahovať na tieto prípady ďalej po druhé. Navrhovaná spolupráca v cezhraničných veciach to nadalej bude podliehať legislatíve vydávajúceho členského štátu, pokiaľ budú splnené podmienky pre vydanie takéhoto príkazu. A do istej miery Napríklad v otázkach imunity a výsad sa to bude vzťahovať e, na legislatívu presadzujúceho členského štátu, teda nevznikne úplne harmonizovaný súbor pravidiel, čo sa týka spolupráce medzi orgánmi činnými trestom konaní a poskytovateľmi služieb podľa e, návrhu komisie. Aké sú nedostatky? Ja by som eh, spomenul eh, dve hlavné eh, výhrady. Jednak, čo sa týka územnej zvrchovanosti a jurisdikcie a po druhé, čo sa týka ochrany základných práv a súdnej revízie. Návrh komisie rozširuje jurisdikciu na poskytovateľov služieb, na ich hlavné sídlo a na údaje, ktoré sa uskladňujú mimo únie. Tu sa reaguje na nedávny vývoj na medzinárodnej úrovni a tiež na úrovni jednotlivých štátov, keď si e, pomyslíme na e, americký zákon o klaude. Potom, e, čo sme zanalizovali tento vývoj, nedá sa povedať, že tieto návrhy by boli v rozpore s medzinárodnou legislatívou. Avšak návrh komisie môže mať negatívny dopad na fungovanie rámca o medzinárodnej spolupráce s tretimi krajinami a môže to spôsobiť konflikty v presadzovaní. A okrem toho, konfliktné povinnosti poskytovateľa služieb eh, predložiť alebo nepredložiť eh, požadované eh, údaje, to môže spôsobiť právnu neistotu aj poskytovateľom služieb, aj užívateľom. V rámci únie priama spolupráca ovplyvní územnú zvrchovanosť členského štátu ktorom um, sídli ten poskytovateľ tejto služby a podľa tohto tento nový režim ignoruje, že tento presadzujúci členský štát je zodpovedný za efektívnu ochranu základných práv na svojom území. To, že sa zasiahne do územnej zvrchovanosti, eh, spôsobuje, že tento návrh prekračuje rámec eh, vzájomného uznávania, tak ako už vedla spravodajkyňa. A s tým súvisia isté pochybnosti, či článok 82 odsek 1 zmluvy o fungovaní EÚ je dostatočným právnym základom pre takýto nový prístup. Ďalej druhá poznámka, to sa týka základných práv a, a súdnej revízie. Navrhovaný mechanizmus neumožňuje adekvátnu ochranu základných práv, avšak zbavuje jednotlivca obrany, ktorú, e, ktorá mu je poskytovaná vďaka tradičnej spolupráci v trestných záležitostiach. Dokonca sa to týka aj vyšetrovacích príkazov. E, návrh komisie o, ruší mnoho prekážok, ktoré majú za cieľ ochranu, e, ochrany údajov, napríklad tie dvojité požiadavky v trestných veciach. Na návrh zavádza povinnosť poskytovať dáta, aj keď práh, ktorý pr- požaduje právo vykonávce členského štátu, nie je naplnený. Preto nový režim prekonáva štandardy ochrany e, právnych predpisov toho členského štátu, kde by sa ten príkaz mal vykonať. Pokiaľ ide o návrh a zachovanie základných štandardov v rámci práv, napríklad právo na imunitu, tak tá ochranná funkcia nie je vykonávaná tým členským štátom, kde sa ten príkaz bude vykonávať, ale poskytovateľom služieb a alebo vydávacím členským štátom. Ani jeden z nich nemá možnosť zabezpečiť efektívnu a adekvátnu ochranu základných práv. Opätovné pridelovanie e, ochrannej funkcie, ten presun úloh a kompetencií z toho vykonávacieho štáta na, vykona- na vydávací štát má dopad na napríklad riešenie e, stiažnosti či, či nápravy, ktorá e, sa bude požadovať vo vydávajúcom členskom štátu v tomto návrhu nie je možnosť toto riešiť na súde vykonávacieho členského štátu. Naopak, ten poskytovateľ služieb má opravné prostriedky vo vykonávacom členskom štáte. Ale poskytovateľ služieb nemusí spochybňovať eh, legálnosť príkazu a na, konkrétne na súde toho vykonávacieho členského štátu. Aj keď podmienky na vydanie takéhoto príkazu sú regulované právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu. A teraz ešte posledná pripomienka e, k, nedosta- k riešeniu, možnému riešeniu nedostatkov návrhu komisie. Poprvé, bolo by potrebné opätovne zvážiť, nakoľko je možné riešiť alternatívu tejto úpravy európskeho, týkajúceho európskeho príkazu. Nový režim, rýchly prístup k údajom by mohol umožniť prekonanie týchto prekážok a zároveň chrániť základné práva. Avšak mohla by tu byť príliš vysoká cena za efektívnejšiu spoluprácu. Po druhé, právny návrh by mal byť koordinovaný v rámci viac e, multilaterálnych dohôd, napríklad v rámci dohovoru o kybernetickej e, kriminalite. Napríklad pokiaľ sú to tieto príkazy určené poskytovateľom služieb, ktoré majú sídlo v tretích krajinách. Každopádne jednostranná jurisdikcia by mala byť e, veľmi obmedzená a aby sme sa vyhli konfliktom v rámci jurisdikcií, pokiaľ ide o viacerých poskytovateľov služov. Napríklad a po tretie, vykonávací členský štát by mal byť zaangažovaný aj v tomto vyšetrovacom vykonávacom príkaze. Mal by byť nastavený mechanizmus notifikácie, aby príslušný orgán mohol prijať rozhodnutie o vykonávaní príkazu na svojom vlastnom území. Po štvrté, Vysoká miera ochrany, ktorá existuje v rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, by mala by vyplývať z zákonov vykonávacieho členského štátu, najmä pokiaľ ide o Prahy e, pri prístupe k dátam. Toto by bolo potrebné zachovať. No a na záver, efekt, mala by byť zabezpečená efektívna právna revízia v oboch štátoch, aj vydávacom, aj vykonávacom. Poskytovateľ služieb by mal mať možné legálne opravné prostriedky, aby spochybnil prípadne mohol spochybniť ten príkaz vo vykonávacom členskom štáte. Ďakujem veľmi pekne pán profesor Boze, kým prejdeme k prvému oddielu, ktorá, ktorý sa venuje o skúsenostiam, tak pán profesor bude musieť odísť, takže si myslím, že by sme e, sa mali obrátiť do publika, pokiaľ máte otázky na pána profesora na túto štúdiu. Sophie a potom Brigitte, spravodajkňa. Čiže Sophie, nech sa páči. Ďakujem za slovo a ďakujem za prezentáciu štúdie. Obávam sa, že nemáme teraz pocit, že všetko je v poriadku, pokiaľ je o tento návrh. Eh, na túto tému sme viackrát diskutovali, vy ste v podstate potvrdili naše obavy. Ja nie som v princípe proti z tej samotnej myšlienky, pokiaľ naozaj v konečnom dôsledku vytvoríme sféru, oblasť bezpečnosti, spravodlivosti a slobody, tak by to malo fungovať, ale aj tá sféra ochrany by mala fungovať na európskej úrovni. Ale teraz keď sa venujeme e, ochrane údajov, čo nie je jediná relevantná oblasť právnej ochrany, tak tá ochrana údajov v mnohých členských štátoch je ešte stále pokrytá rozhodnutím rady z roku 2008, pretože tá tzv. policajná smernica ešte stále nebola implementovaná. Takže moja otázka znie, aj keď táto smernica bude plne implementovaná vo všetkých členských štátoch, myslíte si, že to bude adekvátne riešenie, alebo sa domnievate, že by komisia mala tento návrh vypracovať spoločne s návrhom na reguláciu ochrany údajov na reguláciu ochrany údajov konkrétne v tejto oblasti. A ďalšia otázka, aké opatrenia treba prijať, aby sme mohli e, využívať aj opravné prostriedky v tých prípadoch, ktoré ste e, zdôraznili. No a ešte jedna otázka ktorá bije do očí. Toto sa nekaje, netýka iba elektronických dôkazov v rámci EÚ, týka sa to aj dohody so Spojenými štátmi, ktorá podľa mňa je absolútne nepriateľná, aby tretia krajina mala priamy prístup k údajom, ktoré sú prechovávané v EÚ. To už potom môžeme zrušiť funkciu GDPR Takže by som ocenila, pokiaľ by ste nám mohli o tomto povedať viac. Treba povedať, že túto otázku sme riešili aj pri diskusiách s eh, vyslancom USA. Ešte dve otázky, ak dovolíte. Prosím vás naozaj rýchlo. Birgit. Ďakujem tiež len veľmi stručne po vystúpení Sofie Infeld. Nebude treba dlho hovoriť. Pán profesor že vy ste hovorili, že by sme si mohli premyslieť, či e, by mohlo alternatívou e, byť, e, byť európsky vyšetrovací príkaz. A možno, že tam sú príliš dlhé postupy alebo lehoty, ale čo týka poskytovateľ služieb, tam by to asi bolo príliš e, krátko poňaté. Neviem, či teraz sa k tomu dokážete fundovane vyjadriť, ale na základe vašej praxe dokážete si predstaviť, že aj tie lehoty by v prípade Európskeho vyšetrovacieho príkazu by sa dali e, nejak významným spôsobom skrátiť? Ďakujem, Birgit. Katrina? Ďakujem za slovo. Ja sa tiež chcem poďakovať pánu profesorovi Bözemu za jeho analýzu, s ktorou viac menej súhlasím. Aj my si kladieme podobné otázky. Myslím si, že myšlienka elektronických dôkazov ako taká je niečo, čo je hodné rozvíjať aj v súvislosti s vyšetrovaniami ktoré sú cezhraničné. Nebudem sa, nebudem opakovať to, čo ste hovorili, ale chcem e, sa pýtať, e, opýtať na, prie, na súdne preskúmanie, je to v článku 15 naredenia, tam sa ustanoví takéto preskúmanie zo strany súdu v, štáte, v vykonávacom štáte keď dojde z, k rozporu s právnymi predpismi tretich krajín, kde je zverejnenie údajov zakázané. S týmto sa v zásade súhlasiť dá, avšak mohlo by to viesť k veľkým problémom v praxi, konkrétne na súde, pretože neexistujú normy, na ktoré by sme sa mohli odvolať. Napríklad z EÚ je ten čierny zoznam. A mňa by zaujímalo, či si myslíte, že takéto hodnotenie by bolo v súlade s princípami Medzinárodného súdu. Ďakujem. Pán profesor bude musieť ísť, takže mohli by ste prosím teraz pán profesor odpovedať? Začnem s tou poslednou otázkou. Hovoril som o opravných prostriedkoch pre poskytovateľov služieb. A vy ste hovorili o jednom z ustanovení, kde takéto opravné prostriedky pre poskytovateľov služieb sú e, vydávané vo vydávajúcom štáte. A to je prípad konfliktných povinností. Ale to je konkrétne v tejto situácii, nie je tu nejaká všeobecná, všeobecné pravidlo týkajúce sa poskytovateľa služieb. Tie, tie ustanovenia sú pomerne podrobné. A myslím, že tam sa toho kritizovať veľa nedá. Komisia sa naozaj pokusila o veľmi vyvážené ustanovenie. Zohľadnili sa samozrejme na jednej strane záujmy v oblasti presadzovania práva a základné e, záujmy užívateľov na strane druhej. Čiže na to by som sa nejak v rámci svojej kritiky nezameriaval. Ja som kritizoval to, že to je jediný prípad, kedy sú poskytované opravné prostriedky pre vydávajúci štát. Potom tu bola otázka o časových lehotách. Myslím si, že je potrebné zohľadniť to, že v režime Európskeho vyšetrovacieho príkazu, aspoň vo väčšine prípadov, tu nedelen vykonávací orgán, aby tento posunul informáciu ďalej, musí najprv tú informáciu získať. Čiže sa to delí na dve fázy a myslím si, že to môže byť dostatočný dôvod na to, aby e, sa tu hovorilo o trošku dlhšom časom období, než e, aké sa požaduje od súkromných aktérov, ktorí tú informáciu už majú k dispozícii. Myslím, že tí ďalší panelisti vám o tom budú, o týchto praktických stránkach vedieť povedať viac. No a teraz tie prvé, myslím, tri otázky. Prvá sa týkala ochrany údajov a rozhodnutia z roku 2008 a novej smernice. Myslím si, že je to dôležitý rámec. Keď sa však rozprávame o prístupe k údajoch o transakciách, tak tieto normy nie sú dostatočné, pretože aspoň pokiaľ viem, tak aj e, ani nová smernica neobsahuje nejaké konkrétne informácie o práhoch pre vyšetrovacie opatrenia, ktoré majú zozbierať e, údaje o transakciách či obsahu. Takže pokiaľ by ste naozaj chceli nastaviť jednotné európske normy, tak jediným spôsobom je prijať smernicu o harmonizácii právnych predpisov v trestných veciach na základe článku 82 odsek 2. A to nie je nariadenie, je to smernica. A sú tu potom ďalšie kroky, ktoré by bolo potrebné v tomto prípade mm, podujať, e, postúpiť. Myslím si, že to je však jediný spôsob, ak to neurobíme, tak tu vždy bude rozdiel medzi tými práhmi, medzi vydávajúcim štátom a vykonávacím štátom, čiže v konečnom dôsledku tu bude dvojitý štandard. Pokiaľ však nebude existovať jednotná norma, tak by sme minimálne sa mali držať teda tej dvojtej normy. Prepašte, tú druhú otázku si už nepamätám. Mohli by ste mi to prosím pripomenúť? Sovi? Áno. Hovorila som o skompletizovaní úrovne e, ochrany údajov. To ste v podstate už odpovedali, po tom, čo treba urobiť, aby sa vyriešili nedostatky a po tretie, čo s tou dohodou so Spojenými štátmi. Áno, tak čo by sa ešte dalo robiť? Jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, vy, vykonávajúci členský štát musí v tom tiež byť aktívne zaangažovaný a nie je to len notifikácia o tom, že bude informovaný, ale musí mať aj možnosť príjmať rozhodnutia, či odsúhlasí alebo neodsúhlasí transfer takého, takýchto údajov. Keď som hovoril o ustanoveniach a dohovore o šengenskom dohovore či o cezhraničnom dohľade, tak tam sú veľmi podrobné pravidlá, ktoré riešia presne toto územnú zvrchovanosť článsk, čl, pardon, členského štátu, kde E, zahraničné orgány vykonávajú či už vyšetrovací alebo teda vyšetrovací príkaz alebo vykonávací príkaz. Vtedy by ten členský štát mal možnosť e, do toho zasahovať. A keď si pozriete zmluvu, tak v nej samotnej článku 89 je úplne iný e, právny postup než článku 82. Hovoril som o justičnej revízii. Myslím si, že to trošku sleduje to rozdelenie úloh medzi vydávajúcim a vykonávacím členským štátom. A to si myslím sú tie hlavné témy. No. A hlavný problém je, že veľkí hráči sú lokalizovaní v Spojených štátoch a je potrebné sa v tejto téme zhodnúť so Spojenými štátmi, lebo inak budeme mať problémy. Či už to budú iné požiadavky na poskytovateľov služieb, na to naozaj nemám riešenie. Máme tu nástroje, MLEDs, existujú nástroje, ktoré by sme na toto mohli používať. Prepašte, to sa tu teraz e, predmení už na, na dialog medzi vami to nie. Dobre, no každopádne musím priznať, že na to riešenie nemám. Štúdia sa venovala režimu v rámci EÚ. Áno, sú tu aj takéto aspekty, ale tomu som sa až tak nevenoval. Dobre, ďakujem všetkým vám. Ďakujem pán profesor Böze verím, že tu bude väčšia spätná väzba na tú štúdiu, keď si ju prečítajú aj ďalší kolegovia. Dostávame sa teraz k oddelu 1, praktické skúsenosti s aktuálnymi e, dostupnými nástrojmi. Kolegovia, prosím, príďte sem na pódium. Ja vás e, postupne predstavím. Thank you very much. Okay, so we're going to open the first part of the hearing by... Takže prvá časť vypočutia Markus Hartmann, verejný prokurátor a šéf eh, útvaru pre kybernetickú bezpečnosť eh, v Kolíne a potom tu je Peter Schneiderman z Nemeckej asociácie sudcov, taktiež Jan Kerkhoffs z federálneho súdu a belgického federálneho e, orgánu federálnej prokuratúry a oddelenie boja proti terorizmu. Je tu samozrejme aj pán Mitchell. Máte prezentáciu? Áno, je pripravená. vždy každého poteší, keď sa môže prebrať o pol štvrtej vďaka prezentácii. Takže pán Markus Hartmann, verejný prokurátor a šéf e, útvaru pre kybernetickú trestnú činnosť e, v Kolíne. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni poslanci. Rád by som vám dnes eh, poskytol prehľad o praktických potrebách eh, v súvislosti s touto dôležitou tematikou. Rád by som začal tým, že poďakujem. Chcem poďakovať, pretože téma, o ktorej tu dnes hovoríte, z pohľadu praxe alebo praktika je možno, že tou najurgentnejšou otázkou v súvislosti so zaobchádzaním s elektronickými údajmi a v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou, preto je pre mňa veľkou cťou vám tu pohl- poskytnúť pohľad praktika. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa jednotne e, zaharmonizovala táto otázka aj v európskom kontexte. Problém je ten, že v oblasti kybernetickej kriminality nadalej neexistujú v podstate žiadne procedúry, e, ktoré by podliehali len e, národnému trestnému právu. A ja som e, si prehľadal celý náš zoznam procedúr, ktorý máme, celú databázu a dokonca som nenašiel ani úplne najjednoduchší proces, postup, ktorý by sa týkal len národného kontextu E, čo sa týka poskytovania údajov alebo spolupráce e, orgánov trestného stíhania. No a v tomto zmysle, aby som to teraz zaradil do kontextu, by som chcel podať pár vied k oddeleniu, kde pracujem alebo ktoré vediem. Centrálne oddelenie pre boj proti kybernetickej kriminalite vo v, no, v Severnom Poríni Westfalsku sa venuje teda otázke kybernetickej kriminality. Aby som to povedal krátko, tak my máme 21 e, štátnych prokurátorov, ktorí sú našimi členmi a sme zodpovední za kybernetickú kriminalitu na, e, v oblasti, e, kde býva 18 miliónov ľudí. A tomto kontexte určite chápete, že naše úlohy sú v podstate skôr medzinárodného razenia a preto by som chcel prispieť aj konkrétnymi príkladmi, ktoré vám teraz prednesiem. Táto správa je z online časopisu a hovorí sa tam o našom e, konaní E, ktoré sa, ktorý sme sa zaoberali. E, týkalo sa to veľkého útoku zo strany botov, ktoré sa snažili teda prezať kontrolu a napadnúť e, určitých aktérov na internete a potom ich teda prevzali, aby ďalej tí napadali ďalšie stránky. No a v rámci tohto nášho konania sa ukazuje medzinárodný aspekt našej práce. Bol tam britský občan, ktorý mal bydlisko na Cypre, ten bol vystavený útoku tretej osoby. Pardon, ten, e, ten bol obvinený, že napadol tretiu osobu, tam bol do toho, e, týkal sa to mm, činnosti na územia e, Talianska. A pokiaľ máte takýto scénár pred sebou, tak si myslím, že je celkom hmatateľné, že pokiaľ nebudete mať funkčnú medzárodnú spoluprácu a dobrý uh, právny rámec a nástroje na medzinárodnej úrovni, tak e, nebudete mať úspech. Ja som veľmi rád, že vám môžem teraz povedať, že sme mali úspech v tomto prípade, sme spolupracovali s britskými kolegami, aj s cyperskými kolegami a s ďalšími. A chcel by som z toho vyvodiť určité dôsledky a popísať e, to, čo prispelo nášmu úspechu. E, takýchto aspektov bolo viac, ale bolo tu niekoľko prvkov, ktoré boli predovšetkým dôležité. Najdôležitejším faktorom bola rýchlosť. A teraz musím opäť zdôrazniť, že trestné stíhanie v oblasti e, klim, e, kybernetickej e, kriminality je v podstate binárne. Je to všetko alebo nič, áno alebo nie. A pokiaľ sa údaje raz vymažú z internetu, tak už sú preč. Jednoducho sa k ním už príslušné orgány nedostanú. No a zároveň v tomto kontexte Nehovoríme e, o dňoch alebo týždňoch, kde by sme relaticky mohli očakávať, že môže podniknúť určité kroky, ale hovoríme to v podstate v radoch hodín, pretože riadiace infraštruktúry týchto sietí botov, o ktorých som hovoril vo svojej prezentácii, sa e, v podstate každé dve hodiny menia rytmus, takže máte dve hodiny na to, aby ste položili alebo určitú otázku alebo sa zaoberali žiadosťou musíte sa obrátiť na internetového providera a potom podniknú príslušné kroky. A pokiaľ sa vám nepodarí pokročiť priebehu týchto dvoch hodín, tak eh, nič nevyšetríte. A preto je veľmi dôležité, že musíme klasť dôraz na efektívnosť našich štruktúr trestného stíhania. Chcel by som hovoriť o konkrétnych aspektoch. A síce pre nás, ako naše oddelenie, je samozrejmosťou, že 365 dní v roku, 24 hodín denne, sme pripravení príjmať žiadosť iných orgánov alebo z iného členského štátu. A toto teda v európskom eh, kontexte v rámci eh, kybernetickej kriminality. No a takáto účinnosť môže byť využitá najlepšie, pokiaľ máme dostatočný právny základ. A preto si myslím, že je dobre sa pozrieť z pohľadu praktika na súčasnú eh, právnu situáciu v tejto oblasti v EÚ. Mnohé veci v súčasnosti sa pohybujú v konštruktívnych sivých zónach spolupráce európskych orgánov trestného e, stíhania, no a často hľadáme riešenia. No a pokiaľ by sme mali jednotný e, rámec, ktorý by nám dal jednotné pravidlá, toto by podľa mňa veľmi uľahčilo e, prácu orgánom trestného stíhania. Takže pozrime sa krátko na prvú tému. Samozrejme máme nástroje ako napríklad spoločné vyšetrovacie týmy, máme nástroje ako napríklad distribution, prosecution clusters, máme teda takéto klastre, kde spolupracujú rôzne prokuratúry jednotlivých členských štátov, taktiež máme e, dohodu o e, právnej pomoci, ale tieto klasické nástroje na jednej strane prinášajú zo seba aj veľkú mieru byrokracie, takže toto podkopáva princíp e, účinnosti a taktiež, ja tu teda hovorím z pohľadu oddelenia, ktorý sa venuje riešeniu kybernetickej kriminality, ale v podstate takto je to aj v každej oblasti, v každej inej, že sa využíva medzinárodná spolupráca. No a čo sa týka takýchto postupov, tam potrebujeme príslušné nástroje, no a preto sa pozrieme z pohľadu právneho na súčasnú situáciu. Samozrejme, existuje dobrá spolupráca, to by som chcel zdôrazniť. Máme teda dobrú spoluprácu s rôznymi eh, eh, poskytovateľmi komunikačných služieb. Táto spolupráca je dobrá a my ju podporujeme, pestujeme, ale táto spolupráca, predovšetkým pokiaľ hovoríme o amerických provideroch, tam máme um, trochu inú eh, štruktúru chovania údajov, tak táto Spolupráca funguje na základe dobrovoľnosti, no a e, princíp dobrovoľnosti dokonca v prípade dobrej spolupráce vedie často k tomu, že tieto obchody, ktoré sa riadia komerčnou logikou, neinvestujú alebo nechcú investovať do tejto oblasti všetky potrebné zdroje, aby sa všetko mm, zodpovedalo v rámci určité lehoty a čo najrychlejšie, čo najúčinnejšie. Takže myslím si, že dobrovoľnosť v podstate nie je mm, dobrou možnosťou. Potrebujeme skutočne spoločný správny základ a preto si myslím, že tie návrhy, o ktorých tu teraz hovoríme, by prispeli e, k tomuto spoločnému právnemu základu. Samozrejme som s veľkým záujmom sledoval aj rôzne názory, ktoré sa vyjadrili v rámci diskusie aj pre, aj proti a môžeme diskutovať o tom, ako by boli tieto návrhy medzi sebou prepojené. A ja chápem a niektoré e, otázky, napríklad čo sa týka otázky právnej ochrany, o tom sa dá dlho diskutovať, ale taktiež si myslím, že je na čase, aby tieto nástroje boli podobraté aj z pohľadu praktikov. A ja by som, ja si myslím, že niektoré aspekty boli postavené do úzadia a preto by som rád niečo povedal k tomu. Prečo tu nemáme sa nemôžeme spoliehať len na um, veľmi zrychlený mechanizmus. Čo sa týka uh, kybernetickej kriminality, tam sa zaoberáme osobnými údajmi a máme tam v podstate taký reťazec a jeden ten článok je možno uh, zmrazený a potom uh, sa zmrazia tie ostatné, ale ne, v podstate niekedy sa vám nepodarí dosiahnuť riadne výsledky, ako keby ste hľadali ihlu v kope sena. Len pokiaľ sa nám podarí združiť včas všetky tieto prvky a všetky ich zablokovať, zmraziť naraz, tak máme šancu na úspech. Avšak je tu jeden aspekt, kde ktorý by som chcel vznieť diskusie z pohľadu orgánov eh, trestoprávnych. Mm, máme teda určité nástroje, ktoré existujú, a my mm, sa musíme od seba dozvedať cezhraničným spôsobom príslušné informácie. Máme tu tzv. E, zrkadlové konanie, kde máme nejakého napríklad e, nemeckého páchateľa, ktorý sa bude e, vyšetrovať teda na našom území a potrebujeme výmenu informácií a tu je treba naďalej zlepšovať. Toto je možno aspekt, ktorý z môjho pohľadu by rozhodne podporil účinnosť nových nástrojov. No a čo týka teda celkového kontextu, tu dospievam takému výsledku, že momentálne sme v takom štádiu, kde dobrovoľnosť a nedostatok právneho rámca, neexistencia právneho rámca eh, vedú k takej situácii, že právna ochrana dotknutých osôb nie je dostatočná. E, bola by lepšia, pokiaľ by sme zaradili návrhmi komisie. Myslím si, že je treba diskutovať a je treba si e, vypučiť e, dobre dôvody. Podľa mňa je tu rozhodne dôvod na reformu aj tejto oblasti boja proti kybernetickej kriminalite. Aby som to uzavrel, táto oblasť sa veľmi rýchlo mení a niekedy je dobre sa riadiť princípmi agilného programovania, je treba sa prispôsobovať novým situáciám. Ja ako praktik to e, vidím, ale myslím si, že čo týka týchto návrhov, tak to je rozhodne príspevok k zlepšeniu súčasnej situácie. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujeme pekne, pán Hartmann. Veľmi sa mi páčila vaša prezentácia. Myslím, že sme to mali naplánovať na dopoludnie radšej. To vypočutie nie je ľahké dávať e, pozor o tomto čase. Ďakujeme pekne, pán Hartmann. Teraz e, nasleduje pán Peter Schneiderhan, ktorý zastupuje Nemecké združenie sudcov. Nech sa vám páči. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Ďakujem pekne za to, že ja môžem vystúpiť tiež v mene Nemeckého e, združenia sudcov. Analýza pána Hartmana je jednoznačná. Myslím, že mu môžem dať len za pravdu. Potrebujeme právnu úpravu v tomto smere, aby sme dokázali aj na cezhraničnej úrovni vyšetrovať a to čo najrychlejšie. Len otázka znie, či to, čo predložila komisia ako právny nástroj, či je to ten vhodný právny nástroj. Pani Sipel neodchádza, dobre. Ja som sa práve totiž chcela venovať vašej otázke, chcel som na ňu odpovedať, prečo v rámci um, vyšetrovacieho nariadenia nevznikol takýto nástroj. To by malo totiž výhodu, že otázky, ktoré sa týkajú právneho základu, by boli tým pádom vyriešené. Osobitne z praktického hľadiska by to malo výhodu v tom, že právna nejednotnosť na základe budapešťanského dohovoru tiež by e, sa to ošetrilo a tiež by sme sa možno dopracovali k jednotnému nariadeniu. Teda otázka znie, a koľko času potrebujú súdy na to, aby dospeli k rozhodnutiu. Tu samozrejme sa bránime proti nejakým časovým stanoveným rámcom. Súd jednoducho potrebuje ten čas, ktorý je nevyhnutý na to, aby rozhodol, ale ak sa stanoví povinnosť voči členskému štátu aby sa to do istého času rozhodlo. Budú musieť byť sudcovia v pohotovosti, možno by sa to dalo eh, takto vyriešiť a tie časové straty by neboli až také veľké. To by podľa mňa stalo za zváženie, či by v rámci európskeho vyšetrovacieho príkazu nemohli byť stanovené osobitné podmienky na zhromažďovanie vybranie týchto údajov. V zásade, keď sa zabráme otázkou, ako to funguje, prípade, že v budúcnosti sa vydá takýto príkaz a mal by sa splniť eh, predovšetkým na to, aby sa spustilo konanie. A to nadvezujeme na to, čo už eh, tu zaznelo. Zatiaľ chýba európsky právny rámec, ešte stále nemáme dostatočné pravidlá, čo sa týka pridelovania právomoci súdnej príslušnosti eh, na úrovni trestných orgánov v prípade trestnej činnosti je to stanovené len v národnej legislatíve, aj čo sa týka súdnej príslušnosti. E, otázka e, trestného stíhania vo výške e, troch rokov a je to je relevantné posúdiť z hľadiska primeranosti. To sa teda posudzuje na základe národne platnej legislatívy. Nariadenie stanovuje z nášho pohľadu isté predpisy, ale nemali by sa stanovovať harmonizované pravidla pre celú Európsku úniu. Nariadenie vo svojej povahe by malo byť formulované tak, že e, súdy a sudcovia by naďalej pracovali iba v rámci právomoci členského štátu a to je jedna z najväčších slabín tohto návrhu. Jeden z problémov spočíva v tom, že poskytovateľa služieb by vlastne boli adresáti e, takéhoto príkazu a tým pádom aj oni by boli konfrontovaní s rôznymi e, príkazmi z rôznych právnych systémov. Ja som nadobudol dojem, že predpoklady pre takéto e, vydanie v rámci EÚ sú predsa len poznačené dosť veľkou roztrieštenosťou. Čo sa týka poskytovateľov služieb, tí budú teda adresátom takéhoto príkazu a tento musí potom preskúmať, okrem iného, či došlo k zjavnému porušeniu charty základných práv a k zneužitiu. Takéto preskúmanie e, sa môže vydariť v prípade, že súdne orgány vydávacieho členského štátu boli dostatočne e, usilovné a odôvodnili náležite, avšak nezaberie e, to v prípade, že toto odôvodnenie nie je dostatočné. Neviem, či právne oddelenia poskytovateľov služieb sú dostatočne vybavené na to, aby vykonávali takéto um, analýzy, či si to želajú a či sú ochotní prezrieť na seba túto zodpovednosť. Problém sa netýka len toho, že práva obvineného by boli ohrozené. Problém je aj v tom, a to je eh, jeden z zásadných kritických bodov, eh, že predsazovanie tohto vykonávacieho nariadenia um, môže byť ohrozené. Poskytovateľ služieb môže e, tvrdiť, že má isté obavy, ktoré súvisia s ochranou e, základných práv a tým pádom nebude e, teda príkaz vykonávať. Ja ako prokurátor sa budem môcť brániť proti tomu, aby sa zavedol takýto právny nástroj, ktorého plnenie nezávisí odo mňa, ale od toho, ktorý má vlastne len strpieť eh, takéto plnenie. Ja nemôžem viesť dialog s poskytovateľom služieb, či je ochotný tento príkaz splniť alebo nie. Poskytovateľ musí tento príkaz splniť. To, že to má technické obmedzenia, to je zjavné zrejme všetkým, ale tá hlavná zásada, že takéto súdne, takéto súdne príkazy je treba splniť, že to nesmie byť nejako spochybnené. Teda v tomto smere tá zjavná slabina celého tohto nariadenia nespočíva len v tom, že poskytovateľ musí zistiť, že nedošlo k porušeniu základných práv, ale tiež je zodpovedný aj za plnenie štátneho príkazu. To presadenie sa nezaručí. Jednoducho niekedy mi to pripomína aj prípady z minulosti, keď sa vychádzalo z dobrovoľnosti tu sa len tvárime, že je tu povinnosť v skutočnosti, že poskytovateľ má možnosť odmietnúť um, svoju povinnosť a potom to posunie vykonávacím orgánu a tento um, vykonávací orgán bez toho, aby to bolo určené na základe akého práva eh, sa má a, táto skutočnosť posudzovať, k akému výsledku E, sa má dospieť a aké práva sa budú e, skúmať, či poskytovateľa služieb, či vykonávacieho štátu, či e, inej krajiny. Toto všetko sa vôbec nespomína v tomto návrhu komisie. Okrem toho je treba zdôrazniť, že pri tomto nariadení vlastne ide potenciálne o schované, skryté opatrenie v prípade totiž, že informujeme obvineného Okamžite sú všetky ďalšie prístupy úplne odsudené na zánik. To však znamená, že práva obvineného musia byť osobitne chránené, pretože on o tom nevie. On nevie, že jeho práva môžu byť porušené a nemôže sa proti tomu ani brániť a preto nemecká legislatíva už stanovila osobitné opatrenia, nariadenie. V tomto smere neponúka nič. Existuje právny e, nástroj, je článok 17, je to schované za právnymi nástrojmi poskytovateľa služieb. Tam je zaujímavé riešenie a vyvstáva otázka, či tento právny nástroj vôbec môže byť úspešný v praxi, pretože keď sú dáta využité vo vyšetrovacom konaní, keď sa vyhodnotia a keď sa potom následne zistí, po tom, čo obvinený a zainteresovaný zistí, že jeho údaje boli postúpené ďalej, um, potom sa musí skúmať, ako sa tieto dáta získajú späť, ako sa vymažú uh, tieto nezákonne získané uh, údaje z vyšetrovacích uh, aktov. Ani tu nariadenie vlastne neuvádza v tomto smere absolútne nič. Ďalšia kritika sa týka článku 15 v súvislosti s tretimi krajinami. Tu sa pripisuje súdnym orgánom úloha, ktorú jednoducho nedokáže splniť. Je to úloha eh, právnej politiky, aby sa vytvorili eh, rámcové dohody a ak nebudú existovať, tak potom, aby sa eh, klasická právna pomoc postarala o to, že poskytovateľia splnia ten priekaz, ale nemôže to byť úlohou predsa miestneho okresného súdu či naozaj to súvisí s, doštátnou e, ochranou v tretej krajine, alebo nie. Myslím, že to by bolo príliš veľkou záťažou pre takýto súd. Teda e, je tu množstvo otázok, ktoré otvára toto nariadenie. Pozitívne vnímame povinnosť poskytovateľa e, tie údaje, bez hľadu na to, kde sa nachádzajú, e, z, zoskupiť a potom postúpiť e, vyšetrovacím orgánom. To musí tak byť, inak e, sa k týmto údajom my ako vyšetrovateľe nemáme už zostať. Ale otázka znie, či by sa to nedalo ošetriť v právnom nástroji v rámci Európskeho vyšetrovacieho príkazu alebo paralelne k vyšetrovaciemu príkazu tak aby všetky tieto slabé miesta nariadenia, najmä tie e, zásadné úlohy poskytovateľa služieb, ktoré z môjho pohľadu e, by sa nemali e, takto presadiť, aby sa naozaj nepresadili. Ďakujem. Thanks, Ďakujeme veľmi pekne, pán Schneiderhan. E, zrejme je všetkým jasné, že ja už teraz mám množstvo otázok na prvých dvoch rečníkov. Dúfam, že e, sa k tomu budem môcť vrátiť. Vidím, že náš ďalší host e, je už nedočkavý, čaká, kým dostane aj on slovo a priestor a dáva mu preto hneď slovo pán Jan Kerhovs, ktorý je federálnym sudcom belgickej prokuratúry, a konkrétne na oddelenie boja proti terorizmu. Nech sa páči, máte slovo. Very much, but, um, is my Ďakujem pekne. ready? We have a presentation for Mr. Is it ready? Okay. okay. <clears throat> Thank you very much. As... Ďakujem pekne. Ako ste si všimli, pani predsedajúca, ja už som bol naozaj veľmi nedočkavý. Eh, chcel som sa aj ja e, vyjadriť. Táto téma totiž ma veľmi oslovuje. Ja som federálnym sudcom e, na federálnej prokuratúre v Belgicku. Venujem sa konkrétne e, prípadom boja proti terorizmu, kybernetickému zločinu a to v dosť rozsiahlých rozmeroch. 17. apríla 2018 eh, som bol dosť rád, keď som sa dozvedela, že prichádzajú nové nástroje, alebo teda, že boli navrhnuté. Mal som dojem, že konečne sme sa k týmto krokom dopracovali. Malý krôčik eh, pre eh, človeka a veľký skok pre ľudstvo. E, prosím, e, na tú vlajku veľmi e, neprihliadajte, tá je irrelevantná. Európa bola prvá na klaude, tak povediac, aj keď nie na mesiaci. Tieto návrhy naozaj splňajú naše požiadavky. My sme už dlhodobo žiadali takéto osobitné nástroje na to, aby sme sa mohli vysporiadať so s volatilitou eh, elektronických dôkazov. Um, of course, I am also together. Tiež eh, spolu s ostatnými, ktorí eh, sa tejto téme tu v venujú, robíme si veľké obavy o tom, či fungujú dostatočné záruky, či je dostatočne zaručená ochrana súkromia. Ja som mimochodom zložil prísahu v oblasti ochrany súkromia a venujem sa tomu dennodenne. Ja sám seba vnímam ako chirurga, ktorý niekedy na to, aby vyliečil, musí rezať. Ja svoj skalpel potrebujem, inak by e, ten e, operačný sál e, vyzeral hrozne, keby som to mal robiť inými nástrojmi. Keď si vezmeme do aká je realita, niekedy mám dojem, že vzniká akási atmosféra, že je potrebné ľudí chrániť pred um, práve odborníkmi, ako som ja. Ja si nemyslím, že až tak veľmi sa o to musíme všetci obávať, pretože v tejto chvíli je mnoho poskytovateľov internetových služieb, ktorí majú množstvo dát na ktoré by sme nikdy nemali dostatok papiera, aby sme na ne napísali zatýkače. Vlastne ľudia e, dobrovoľne tieto dáta odozdávajú súkromným firmám. Musíme e, si veľmi dobre zvážiť, ako sa k tomu postavíme. Ja v tejto chvíli nevnímam túto situáciu ako nejakú hrozivú, že dajme tomu e, vpustíme USA na naše vyšetrovacie priestory. Vôbec nie. Ja Vnímam ako jeden dôležitý výdobytok tohto návrhu práve to, že možno by sme mohli predložiť eh, návrhy a ktoré by súviseli s tým, že niektorí z týchto aktérov by sa museli podrobovať európskym štandardom, európskym pravidlám podľa európskych pravidel na ochranu údajov a podľa eh, našich právnych systémov, ktoré platia tu v Európe. Musíme si uvedomiť, že súkromie nie je vždy predmetom obav, Je to predmetom mojich obáv, vašich obáv, ale ochrana, teda súkromie je vlastne aj produkt v istom zmysle. Ak ste spokojní s tým, že môžete zdarma používať Google, je to preto, že vy vlastne ste produktom a to si musíte uvedomiť, musíte e, samozrejme sa snažiť o to, aby boli kontrolné mechanizmy v praxi, ale Nesnažte sa na tomto mieste zločinu, ak to môžem takto povedať. Nestažte sa oberať nás o naše prostriedky, dopracovať sa k tým, ktorí sa správajú nelegálne na internete. Ak teda my požadujeme dáta od týchto firiem, eh, robíme to preto, že je to vlastne miesto zločinu v istom zmysle. V takejto situácii sa ocitáme, aj keď možno nechtiac. Pán elektronický dôkaz e, drží za ruku pani poskytovateľku služieb a pani, ktorá predstavuje organičné trestné konanie, tak trochu pomimo. Na jednej strane sme teda vystavení veľkej rýchlosti komunikácie na internete, e, taktiež je tu e, veľká nestálosť e, dát, komunikácie na druhej strane sú obmedzené kapacity orgánov v trestnom konaní, snahy dopracovať sa k údajom, ktoré potrebujeme. Čo sa týka ochrany a nevyhnutnosti európskeho prekladacieho príkazu, Toto je vlastne e, fotografia e, z mojej kancelárie. To sú všetky zložky, ktorými sa zaoberám. Ak by si e, ktokoľvek želal navštíviť ma, nech sa páči. Veľa šťastia pri hľadaní takého prípadu, ktorom sme nepotrebovali údaje. A to veľmi rýchlo. Tohto sa týka návrh priamej spolupráce medzi americkým oddelením pre spravodlivosť a taktiež poskytovateľ by služieb právny e, zástupca v EÚ firiem, ktoré majú e, hlavné sídlo v USA. Do 10 dní sa poskytne odpoveď a v prípade e, naliehavej situácie do 6 hodín. Tak toto teda funguje. vlastne eh, sa veľmi optimisticky pozeráme na príležitosti, na možnosti, ktoré nám ponúka tento mechanizmus. Eh, budeme môcť eh, požiadať údaje priamo mm, týchto poskytovateľov služieb. To je jedna z veľkých výhod tohto návrhu. Je to teda nová myšlienka? Na úvod stretnutia sa tu tvrdilo, že táto myšlienka je úplne novátorská, ale nie je to celkom tak. Je to nové z pohľadu prístupu k údajom, z pohľadu transakčných údajov a obsahových údajov, ale pre bežné informácie o užívateľoch už od roku 2001 na základe článku 81, 18 Budapešť Janského dohovoru. Tu je stanovené, že tento E, princíp táto zásada platí už 17 rokov. Už 17 rokov to funguje. Myslím, že v tejto chvíli zhruba 60 krajín ratifikovalo budapeštianský dohovor. V tejto chvíli, teda na základe tohto dohovoru, už existuje možnosť dostať sa k bežným užívateľským údajom priamo od poskytovateľa služieb. Nemusíme o to žiadať členský štát. Teda v skutočnosti návrh, ktorým sa zaoberáme, len zachádza o niečo ďalej v tejto zásade, ktorá sa už implementuje v niektorých aspektoch už 17 rokov. Musíme si uvedomiť, že ak inak vyhodnotíme to, ako nakladať s týmito údajmi, od poskytovateľov v inej členskej krajine. Vlastne, že tento nástroj už existuje, už sme to ratifikovali v podobe Budapešťanského dohovoru. Ďalej, čo sa týka vzťahov medzi Európskym vyšetrovacím príkazom e, voči Európskemu predkladaciemu príkazu, keď, dajme tomu, operujete oko, je vhodnejšie použiť nožnice, skalpel alebo laser. Mohli by sme to vykonať nožnicami, ale to by zrejme nebolo celkom vhodné a pravdepodobne by to nevyzeralo dobre, nebolo by to efektívne. E, teda musíme, a to súhlasím s kolegom Hartmanom, ktorý spomenul, že tento nástroj je nevyhnutný ja to poviem ešte jasnejšie, uvediem veľmi jasný príklad. Toto je konkrétny príklad prípadu, um, ktorý súvisí s terorizmom. Snažili sme sa predísť útoku na um, území Belgicka Oslovili sme regulatornú komisiu v USA priamo 5. až 7. oktobra 2016 sme vycestovali do Spojených štátov. Zistili sme na základe eh, výkonu tejto komisie, že jeden z vysoko postavených eh, úradníkov eh, islamského štátu používal konkrétnu e-mailovú adresu na uh, na výkon objednávok. To samozrejme e, prilákalo e, našu pozornosť. Požiadali sme o rýchle zmrazenie tohto e-mailového účtu. Konkrétne sme požiadali Microsoft, aby zmrazil všetko, čo bolo spojené s touto e-mailovou adresou. Predpokladám, že všetci by e, podporili takýto krok všetci zrejme by odsúhlasili, e, ak by sa nám podarilo vďaka tomu predísť útoku. E, spustili sme požiadavku koncom oktobra 2016 americkým orgánom. Čakali sme, požiadali sme americký orgán pre spravodlivosť e, opakiny. pokyny, čakali sme na ďalšie informácie Vieme, že e, tento americký orgán je veľmi nápomocný, ale samozrejme je tam množstvo problémových miest. Všetci poskytovateľia služieb e, vlastne sídlia tam, majú svetových aktérov na ich území, musia žiadať o príkazy e, prostredníctvom súdov. Diskutuje sa, potom to prikázal sudca v USA, teda prikázal Eh, odozdanie týchto uchovaných údajov. Eh, výsledok sme obdržali 7. novembra 2017, teda 12 mesiacov a 26 dní neskôr. To prosím nie je žiadna výnimka. A výsledok bol, že 7. novembra 2017 sme dostali informáciu, eh, že táto e-mailová adresa bola vymazaná už 26. maja 2016, ešte predtým, ako došlo k uchovaniu. Teda zamotali sme sa v systéme, v ktorom sme už ani nevedeli, aké dáta sa dali očakávať. Museli sme čakať veľmi dlho na odpoveď. A potom vystáva otázka, ako by sa to dalo vyriešiť na úrovni Európskeho vyšetrového príkazu alebo prostredstvom eh, vzájomnej právnej pomoci. Či by sa to bolo dalo vyriešiť? Mne sa páčila otázka, ktorú položila pani Hintfeld na úvod. Ehm, položila ju panu profesorovi Bözemu. Tá otázka sa týkala dohody z USA. Pán profesor Böze povedal, že na to nemá žiadne riešenie, ako by sa to dalo vyriešiť. Potom zaznela poznámka, e, že jedno z riešení je MLA. Presne takto MLA funguje. Toto je prípad terorizmu, toto je prípad, v ktorom e, e, sú ľudia zakrutí, čakajú na výsledky vyšetrovania. Toto sú reálne konania. Na MLA funguje na takejto báze, teda iba ak by ste uznali, že teda 12 eh, mesiacov a 26 dní je priateľná lehota. Eh, v skutočnosti to v praxi eh, žiaľ nefunguje. Tá lehota je príliš dlhá. Existuje potom ešte iné riešenie a riešenie je rovno pred nami na stole. To sú návrhy vo formáte európskeho predkladacieho príkazu. Môže sa to teda uberať aj iným smerom. Ďalej prípad detskej pornografie. E, to bola požiadavka o chovanie e, z Španielska do Belgicka 7. februára 2018 e, pre bežné užívateľké údaje a prístupové dáta v dĺžke 9 mesiacov v minulosti. Potom bol spustený vyšetrovací príkaz v marci. Bolo to predložené belgickému sudcovi v apríli. Týka sa to 9-mesačného obdobia, ale tých 9 mesiacov vzhľadom na obmedzenia a uchovávaní údajov v Belgicku sudca 15 apríla môže, e, teda iba od toho 15. apríla e, sa posunúť 9 mesiacov do minulosti. A keď sa to vykonalo koncom mája, vznikol problém v tom, že zatiaľ e, tento účet mohol byť vymazaný a tak či tak pri výkone vyšetrovacieho príkazu vlastne sa premeškalo obdobie 17. februára 2017 až do konca mája 2018 Mohlo by sa teda to vyriešiť tak, že sa každý deň bude predkladať žiadosť o uchovanie údajov a tým pádom sú pokryté všetky dni. Je toto naozaj reálne riešenie? Podľa mňa nie. Podľa mňa to nie je priateľné riešenie. Potom je tu problém s upozorneniami, notifikáciami. Mnohí podporujú túto myšlienku, ale Uvediem konkrétny príklad, čo by sa stalo. Rumunsko požiada o predlženie dôkazov Microsoft. Microsoft sídli v Bruseli. Dajme tomu, tam si zvolia zástupcu. A keďže Rumunsko tvrdí, že nemajú presný cieľ, nevedia, kde je podozrivý, budú musieť upozorniť eh, vykonávací štát budú musieť vydať notifikáciu a adresovať ju Belgicku. Čo sa stane, ak celá Európa začne notifikovať eh, Microsoft z hľadiska tohto obsahu, ak sa celá Európa obráti na Belgicko? Tu je podozrivý zjavne vo Francúzsku a smeje sa z celého srdca na plné ústa. Čo sa teda udeje? Toto je hrba notifikácií, ktoré sa dostavia do Belgická. A to vzniká otázka, čo s tými notifikáciami urobíme, čo by sme s nimi mali urobiť, keďže nemáme poňatia o tom, o koho ide. Naši kolegovia v Rumunsku vydajú zatýkač, ten bude legitímny, budeme musieť preveriť z akého dôvodu. A potom vznikla otázka, prečo. Prosím, 15 sekúnd už iba potrebujem. Väčšinou teda potrebujeme tieto údaje na to, aby sme zistili, kde sa daná osoba nachádza. Teda ak vytvoríte pravidlá, podľa ktorých sa my musíme riadiť, na to, aby sme zistili, kde sa daná osoba nachádza. A z pravidla Vlastne stačí len požiadať eh, o zistenie, kde sa daná osoba nachádza. Teda otázka znie, čo urobiť eh, s touto hrbou notifikácií, vlastne nezmyselných eh, notifikácií. Neviem, na čo by to bolo dobré. Je to len hrba papierov, je to množstvo práce, pretože sme sa rozhodli, že nebudeme dôverovať našim kolegom z Rumunska. Teda to je problém. A ešte posledná stránka. Tým som vlastne skončil. To... Ďakujem, prepašte, že sa nechovám vždy úplne pekne, ale naozaj už čas nám beží. Veľmi pekne vám ďakujem za prezentáciu. Vidno, že ste naozaj zaangažovaní v svojej sfére, to sa mi páčilo. Tie ostatné aspekty sa mi až tak nepáčili. Všetci si vyberajú tie časti, ktoré na individuálnej sfére pomáhajú. Kolegovia, máme tu ešte jedného panelistu. Ian Mitchell, predseda CCB, pracnej skupiny pre dohľad, je to rada sudcov eh, v Európe. Ešte by sme si mali vypočuť jeho prezentáciu, kým začneme s otázkami. Eh, ďakujem za slovo. Dámy pani, mimoriadne, doba si vyžaduje mimoriadne opatrenia, čiže toto ľudia používali, keď chceli zdôvodniť svoje činnosti. Napríklad rímsky senát eh, opustil právny štát, a dal moc diktátorovi. Teraz to, ten termín diktátor má negatívnu konotáciu, ale v čase e, e, Ríma diktátor bol jednoducho niekto, komu ste dôverovali, že e, vyvedie krajinu z problému. Vypočuli sme si prejav pána Kirchhoffa a pána Hartmana, že sú to náročné, zložité časy a že toto sú opatrenia, ktoré chceme, ale dámy a páni, mne sa to nezdá, že by účel mal svetiť prostriedky, keď ten účet by sa dal, účel, pardon, by sa dal dosiahnuť proporčnejšími a právnymi prostriedkami a to e, na tom spočíva na návrh ECC, CCBE. Všetci zrejme máte k dispozícii tento dokument. Je to naozaj veľmi hutný dokument, veľmi rozumný a predsedníčka určite sa poteší, keď poviem, že tým nechcem podrobne prechádzať, ale čo chcem urobiť je zdôrazniť hlavné problémy s tým aktuálnym návrhom a prečo sa domnievam a prečo sa teda CCBE domnieva, že to nie je proporčné riešenie e, nastoleného problému. Poprvé, je to založené na článku 82.1 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Stručne povedané, máme naozaj zásadné pochybnosti o tom, či článok 82.1 je vhodným právnym základom, pretože to nie je e, štandardná spolupráca medzi právnymi systémami. Je tu zásadný problém e, s architektúrou návrhu, E, ktorý zasahuje aj do niektorých tých podrobných kritík, ktoré sme tu vypočuli. Čo tu máme? Je, že vydávajúci štát, môže to byť na úrovni súdnictva, ale aj na úrovni e, policie alebo dokonca iného orgánu, sa obracia nie na ten vykonávací štát, ale na e, jednotlivého poskytovateľa služby vo vykonávacom štáte. Čiže je tu cezhraničný efekt a to naozaj nemá precedens. Počul som, že to hovorilo o budapeštianskom dohovore, ale to sa týka to sa netýka prístupu k údajom a určite sa to netýka objemu, obsahu, pardon, údajov. Hlavný problém s touto architektúrou, o ktorej som hovoril, je, že tu nie je žiadna súdna kontrola v tom vykonávacom štáte. A v návrhu sa vôbec neuvádza žiadna forma kontroly, pokiaľ ide o údaje a prístup k ním. Myslíme si, že to nie je kon, kon, konzistentné s prípadom v Slovinsku, ktorý je na e, teraz na súde pre ľudské práva. Tam je naozaj zásadná potreba súdnej kontroly v takýchto prípadoch. Je tu návrh komisie, je tu revízia predsedníctva. Návrh komisie už je dosť zlý, ale tá revízia predsedníctva e, ide ešte ďalej. ten poskytovateľ služieb má právo protestovať, ale v tom je problém. A myslím si, že práve e, presvitka posledného rečníka, kde bol Microsoft, to, no to tiež pokazuje. Microsoft to robí veľmi dobre, my by sme sa mali skoro obávať tých menších poskytovateľov, ale pokiaľ ide o týchto magnátov, tak oni netušia, kde tá informácia, o ktorú boli požiadaní, či táto poruší základné práva podľa článku 8, alebo či to spadá po člán 6, no, kde sa hovorí o práve na férový súd, No a pokiaľ to teraz spadá pod ten článok 6, tak už nejednoducho sa s tým nedá ďalej hýbať. A poskytovateľ služieb nemá ako toto zistí, že kam to spadá a tak, takisto to platí aj pre vydávací, vydávací členských štát, čiže naozaj tu sa hovorí o porušení, teda nie, nie je jasné, či tu dochádza k porušeniu charty základných práv. Je tu praktický problém, ako toto určiť. Preto ECCB žiada o to, aby akákoľvek požiadavka bola smerovaná aj na kontrolora údajov. V texte komisie sa uvádza, že poskytovateľ služieb má možnosť e, poskytovať takéto údaje klientom, jedine, že by mal inštrukcie to neurobiť. Keď sa pozrieme na revíziu predsedníctva, tak táto časť e, o, práve e, ne, nesúhlasiť je stať jednoducho vypustená a zôvodenie je také, že ako náhle už dojde k vypracovaniu žiadosti, tak by malo dojsť k jej náplneniu. A to je všetko. Nejde tu o možnosť vyváženia so základnými právami. A druhý problém je, že že pokiaľ budete mať niečo takéto, ale na, na pochybnom právnom základe, teda neistom, tak by tu minimálne mala byť podávaná požiadavka aj na štát, ktorý to vydáva, aby bolo zdôvodnené, prečo je tá informácia utajovaná na účely vyšetrovania. Potom sú tu aj problémy so subsidiaritou, ktoré trochu načrtnem. Je tu otázka spôsobu, ako bude tá informácia poskytovaná. E, sú to rôzne formáty, formát, ktorý dokáže čítať stroj a tak ďalej. Tá definícia podľa nás nie je uspokojivá, pretože by sa dôkazy dali rôznym spôsobom a vďaka rôznym nástrojom definovať. Takže toto treba ešte lepšie spoločne premyslieť. Myslíme si, že to naozaj nie je proporčné riešenie. Jedna vec v, v, v dokumente predsedníctva, ktorú vítame, je, že pokiaľ ide o obsah údajov, tak teraz existuje zoznam toho, čo vlastne sú tie zásadné trestné činy. To veľmi vítame. Avšak nie je tu nejaká finálna hranica pre e, tie príkazy, uchovacie príkazy. Hovorí sa tu o tom, ako či kedy sa vyšetrovanie spustí, ale nehovorí sa tu nič o tom, ako to je ukončené. Pokúšam sa držať svojho rečníckého času, čiže teraz len rýchlo prejdem na otázku toho, ako by sa to dalo naozaj proporčne ošetriť. O, riešilo sa tu, či to má byť smernica alebo nariadenie. Podľa článku 82 podľa mňa nie je precedens na to, aby to, bola, aby to bolo nariadenie. Mohla by to byť smernica. Možno je to mm, drobnosť, ale je tu dôležité, že čo treba urobiť, je treba najsprávny základ v rámci článku 82. To sa však dá prekonať. Ja som si vypočul, čo tu bolo povedané a uvedomujem si, to, že je potrebné uchovávať dôkazy. Čiže pokiaľ by sme využili tento poskytnutý právny základ, tak tu nie je v zásade problém s európskym uchovávacím príkazom. Ale tá ďalšia fáza je problematická, pretože máme dojem, že nie je tu e, e, možnosť e, dosiahnuť to, aby príkaz na predloženie dokázov bol propočný a rešpektoval subsidiaritu a národné právne systémy. Ja e, mám pocit, že by sme mali e, spracovať v rámci EMLAT teraz nehovorím medzi Európou aj svojimi štátmi, ale v rámci Európy existujú spôsoby, ako možno zlepšiť fungovanie EMLAD. Či už by to bolo používaním elektronického spojenia, nastavením rýchlych postupov. Každopádne už v tejto chvíli existuje európsky vyšetrovací príkaz. A keď e, si na, sa na neho lepšie pozrieme, tak vidno, že by sa tieto postupy mohli používať ako šablóna E, na revíziu pri riešení elektronických dôkazov. A treba povedať, že Európsky e, vyšetrovací príkaz nevychádza z kontrol, ktoré by sa nenachádzali v tomto e, nástroji, právnom nástroji. Takže na záver by som povedal, že mimoriadne Zvláštne časy si nevyžadujú zvláštne riešenia, ale vydajú si proporčné, riadne, správne riešenia, ktoré rešpektujú základné práva, právny štát a európsky právny poriadok. A CCBE sa domnieva, že všetky tieto ciele je možné náplniť bez využitia tohto konkrétneho nástroja. Ďakujem. Ďakujem, ako som už povedala, a ja sama mám veľa otázok. Za, za normálne vhodnosti predsednička dáva slovo spravodajcom, ale keďže to je v tomto prípade jedna os- a tá istá osoba, tak by som najprv dala slovo iným kolegom. Pani Intervold, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Kým sa dostanem k otázkam, chcela by som zarávať na prezentáciu pani Kerkosa. Myslím, že ste nám poskytli všetky argumenty na to, ktoré sme potrebovali, aby sme hlasovali proti tomu. Poznáte film Dirty Harry? Vy ste tak trochu ako keby Dirty Harry a elektronický dôkaz vo vašich rukách by bol ako Magnum 44 v rukách e, Dirty Harryho. Kto tak si málo cení právny štát a základné práva e, ohrozuje e, právny štát. Vy znete ako koboj, naozaj. je to pre mňa naozaj šok. Bola som síce trošku menej šokovaná, ale predsa len šokovaná aj vyhláseniami pána Hartmana. Nie, ale najprv ešte poviem to, čo ste vypovedali. Ľudia nemusia byť chránení pred ľuďmi ako ja. No tak zjavne áno, treba, aby sme boli chránení. Pretože ja si nemyslím, že riešením problémom, ktorý ste správne na, na, na, na naškrtli, tak riešením nie je len predávať práva občanov. Hovoríme o právach, ktorí občania EÚ získali, ale zjavne to na vás veľký dojem nerobí, pretože ste povedali, ako pán Mitchell tiež poukázal na to, že vravíte, že MLAT je príliš pomalý, uvedli ste príklad 12 mesiacov a 26 dní, kedy ste museli čakať. To je možno extrém, alebo priemer, to neviem, ale nemyslíte, že dve veľmi dobre vyvinuté bohaté demokracie na svete by neboli spokojné, eh, schopné skrátiť trošku tieto byrokratické časové lehoty, nemal by to byť ten prvý krok? Po druhé, nič sme nepočuli o tom, ako to funguje v rámci EÚ. Ja nie som kategoricky proti princípu priamého prístupu v rámci EÚ, ale Vidím, že ste fascinovaní. Ale potom to bude treba zosúľadiť s adekvátnou mierou legál- právnej ochrany európskych občanov. A tak to nie je. A ako obvykle, Európska komisia najprv navrhuje vytvorenie ďalších právomocí pre ľudí, ako ste vy. A až potom hovoríme o právnej ochrane občanov ktorá sa len potom implementuje. Podľa mňa prvým krokom by malo byť, že zvážime, ako je možné zlepšiť existujúce nástroje a potom, keď vytvoríme nové, tak tieto by mali spĺňať eh, požiadavku na právnu ochranu občanov. Pokiaľ totiž poviete, že to trvá príliš dlho, potrebujeme to okamžite v prípade kriminalickej trestnej činnosti. Pán Hartmann hovoril iba o, kriminál, o, o počítačovej kriminalite, ale keď si prečítate ten nástroj, tak to sa netýka len počítačovej kriminality, je to o všetkých typoch zločinnosti. E, ten argument, že tie dôkazy môžu za sekundu zmiznúť, nie je platný. Môže v niektorých prípadoch, ale nie za každých e, okolností. Myslíme na vlády členských štátov EÚ ktoré napríklad e, sledujú mimovládky, ktoré vládu kritizujú. Alebo členské štáty, ktoré povedia, že potrat je e, zločin, tak by mohli využiť tento nástroj na to, aby sledovali tie ženy či tie mimovládky. A od vás som nič nepočula. Pán Kerkov, keď poviete, a teraz budem citovať, že internet je jedna veľká len e, scéna, e, na ktorej sa stal trestný čin, ale prosím vás, celý svet je tak, takou scénou, veď e, také to bolo aj pred internetom, či už tomu veríte alebo nie. Oveľa viac ma oslovila prezentácia pana Schneidera. To bolo oveľa vyváženejšie a naozaj si myslím si, že pokiaľ Nemecká asociácia sudcov tento návrh kritizuje, tak by si to e, Európska komisia mala vypočuť, pretože to znamená, že možno, že naozaj sú tu E, reálne problémy. S týmto návrhom a taktiež sa mi páčilo, čo hovoril pán Mičel. Vy ste ten návrh nevypracovali, ale práve ľudia ako vy to budú používať a kým si nebudem istá, že to nebude nikto zneužívať, tak ja za to hlasovať nebudem. Ďakujem, Sofi. Myslím, že tu máme dnes veľmi rôznorodých, veľmi vášnivých rečníkov. Prosím, nezabúdajte na to, že to je vypočutie a že sme pozvali rôznych rečníkov, aby prezentovali rôzne stanoviska a mm, môžeme si teraz e, vypočuť nejaké ďalšie otázky. Sofie už nejaké položila, ale čas sa nám kráti. Máme tu ešte troch rečníkov, pani Ens, pán Melo a spravodajca Cornelia. Máš slovo. Sorry, ich bin schon ganz durcheinander. Ja, aber es kann einen durcheinander bringen, wenn man den heutigen Tag ins... Takže, tak. Videli sme tu veľa krásnych prísvitiek, to sa mi e, vždy páči. Myslím si, že sme sa nedostali príliš ďalej, ale dobre, mám následujúce otázky. Pán Schneiderhan jasne povedal, že sú tu rôzne právne systémy, Typický e, príklad je Puigdemont, v Rakúsku povedia nie, my ho nevydáme, žiadne údaje, pretože to, čo urobil u nás nie je trestným činom, ale v nejakej inej krajine je to trestný čin a oni chcú mať k tomu všetky príslušné údaje. Máme tu e, rôzne e, právne e, systémy, takže ako, to, ako potom to vyzerá pri cezhraničnom vyšetrovaní, ako sa tam zasahuje kolega Hartmann a kolega Kerkovs pre vás mám otázku, koľko z tých prípadov, ktoré ste tu predstavili, ste zažili aj sami, je ich len pár, je to v podstate nejaká mm, riadná vzorka, môžete k tomu povedať niečo viac. A pán Drhan hovoril o dobrovoľnosti, dobrovoľnosť. Čo sa stane, keď provider povie, že nie, to nepôjde? po tom, čo to preskúma právne oddelenie. Mohli by ste nám povedať, čo by to znamenalo, ako to potom funguje, alebo ako by to prípadne nefungovalo. No ešte ďalšia otázka pre pána Schneiderhanda, pána Michela. Hovorilo sa tu viackrát o Európskom vyšetrovacom príkaze. Čo by ste urobili ináč, pokiaľ teda mož, možno by ste nepokračovali cestou nariadenia, možno nejakého nového príkazu. Čo si myslíte, že by sa tam dalo zmeniť? Bo čo by sa tam mohlo zmeniť, čo sa týka napríklad e, zrýchlenia postupov a rýchlosti. Ďakujeme Cornelie Ernst a teraz pán Melo. Ďakujem, budem hovoriť po portugalsky. Takže ja, by, ja som sa chcel vyjadriť po tom, čo som si vypočul pred rečníkov, že je treba zaručiť, aby občania žili v bezpečnosti. Tu je tá zásadná vec. Po druhé, aby páchatelia alebo delikventi boli účinne zadržaní a potrestaní. Po tretie, možno napríklad politici a poslanci sa nesnažia sa snažia viac e, brániť e, práva páchateľov než obetí, ale mm, justícia mala slúžiť predovšetkým obetiam a e, proti, proti trestnej činnosti sa nebojuje pomocou parlamentnej retoriky a my samozrejme musíme zaručiť rešpektovanie slobod a práv občanov ale pachateľ musí byť riadne súdený a potrestaný. No a čo sa týka tých, ktorí to vyšetrujú, tak e, v Predovšetkým je treba zabrániť tomu, aby sa odohrávala vážna e, kriminalita, ktorá potom vedie e, k sociálnemu nepokoju, nepokoju medzi občanmi. No a tu vidíme, že je skutočne treba rešpektovať základné práva a brániť trestnej činnosti. Niekedy, bohužiaľ, náprava príde až príliš neskoro a táto parlamentná retorika, tá sa vytvára práve tu. Napríklad e, spis PNR, kde sme hovorili o e, záznamoch cestujúcich. Ja pripomínam, že vyšetrovací orgány žiadali o tento nástroj, o ktorom parlament hovoril v minulom parlamentnom období No ale museli prísť až parížské atentáty, aby prišiel socialista François Hollande a povedal, že chce schváliť e, PNR. A taktiež tento istý parlament, ktorý predtým e, tento spis považoval úplne za hriešný, tak ho nakoniec schválil. A rozhodne toto, tento nový návrh, toto nie je nejaký zázračný nástroj, ale pomôže vyšetrovať podporiť vyšetrovanie. Za minulého e, parlamentného obdobia, ale aj za tohto, ja som vždy podporoval takéto návrhy. Ostatní tu stále používali parlamentnú retoriku, tvrdili tu, e, stále tu hovorili niečo o ľudských právach a slobodách a tak ďalej. Áno, môže, môžete hovoriť prosím o elektronických dôkazoch. Áno, ja hovorím o elektronických dôkazoch z môjho pohľadu k tejto téme, aby to všetci chápali. Ja som sa na PNR díval podobným spôsobom. Je to pre mňa dôležitý príklad, pretože ten nástroj bol schválený a mnohí z nás, ktorí tu sedíme, tak to vidíme podobne. A zabudete, pani predsednička, že tento nástroj so zabezpekami, pokiaľ sa schváli, tak pomôže tým, ktorí vyšetrujú prípady, aby mňa a ostatných mohol chrániť. Takže to som chcel povedať. Mám tu metodickú otázku, alebo otázku v súvislosti s metodikou. Možno by bolo účinnejšie, aby sme miesto nástroja, o ktorom tu hovoríme, v tomto novom príkaze, sa Európsky vyšetrovací príkaz možno trochu zuniverzálnil, aby sa mohol univerzálnejšie, všeobecnejšie využívať aj v nových prípadoch. Samozrejme, hovoríme o tom, že je občas ťažké uchovávať elektronické dôkazy. Tam je treba pomôcť a podporujeme sa tam vytvoril nástroj, ale mali by sme brať do úvahy aj konkrétne špecifické aspekty, tak aby tam bolo menej prekážok, mohli ste teda pozmeniť európsky vyšetrovací príkaz skôr. Myslím si, že metodicky toto je správna otázka. A ďakujem, to je všetko a dúfam, že ste pochopili moju odvolávku na PNR. Politika nie je vždy len štvorcová, nie, niekedy je treba sa pozrieť aj na iné uhly pohľadu. Ďakujem pán Melo. A ja si spomínam veľmi dobre na Európsku smernicu PNR. Ja som hlasovala proti. A naďalej verím, že takým spôsobom, ako sa to urobilo, tak som stále rovnakého názoru, ale v každom prípade treba si občas overiť, či potrebujeme nejaké nové opatrenia, alebo či treba posilniť skúčasne existujúce opatrenia, vždy to ťažká úloha. Pán Franc, dodatočný rečník na zozname, prosím, máte slovo. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať niečo pána Hartmana. Hovorili ste o tom, že ste 24 hodín denne pripravení príjmať žiadosti od ostatných členských štátov a že e, sú tu tzv. zrkadlové postupy paralelne v niektorých členských štátoch k tejto konkrétnej spolupráci by ma zaujímalo viac. Môžete sa k tomu vyjadriť bližšie? Ďakujem vám. Spravodajkyňa by taktiež chcela predniesť dve, tri otázky. Poprvé, pán Gerhov, skutočne som vám vďačná za to, že ste o tom hovorili že si myslíme, že služby na Facebooku sú zadarmo. Súhlasíme s vami. Potrebovali sme rôzne nové predpisy, možno by, možno sa to dalo riešiť peniazmi a možno by nás Facebook začal špionovať a predávať naše údaje. Ale ja mám ešte otázku pre pána Hartmana, ktorý hovoril o tom, že táto dobrovoľnosť je škodlivá, pretože dobrovoľnosť pre providerov môže viesť k tomu, že nemajú k dispozícii dostatočný personál, že nereagujú dostatočne rýchlo na žiadosti, Takže znamená to, že pokiaľ tento dokument v elektronických dôkazoch e, implementujeme, tak budú providery, budú musieť zamestnať nových ľudí, kto to zaplatí. Zaplatia to providery a v konečnom dôsledku zákazníci alebo štát, kto vlastne bude zodpovedný za financovanie týchto bezpečnostných opatrení. No a pán Schneider, ešte jedna otázka pre vás, keďže vy ste hovorili o zlepšení tohto opatrenia o elektronických dôkazoch. Hovorili ste, že možno aj pre sudcov by tam mohol byť taký podobný postup, o ktorom hovoril pán Hartmann, že by bol určitý sudca v každom členskom štáte, ktorý by sa venoval tejto problematike. No a možno ešte náš posledný rečník, pán Mitchell, by nám mohol povedať pár vecí, už ako sa to pýtal aj pán Melo, ohľadom toho, či je skutočne nemožné trochu lepšie využívať európsky vyšetrovací príkaz a či v prípade špecifických aspektov v oblasti e, kybernetickej kriminality nemôžeme v prípade všetkých trestných činov využívať práve toto konkrétne opatrenie. Takže v rovnakom poradí, ako ste posadení, môžete hovoriť, ale opačne sme to mali na začiatku, takže ako prvý bude hovoriť pán Mičo. Krátko prosím o vyjadrenie. Áno, dôvod, prečo som hovoril o Európskom vyšetrovacom príkaze je zaujímavé. Už je to o, e, nástro- v dokumente CCBA, viac rečne si o tom hovorili, pretože Európsky vyšetrovací príkaz existuje, je overený, e, otestovali sme ho a boli tam určité štruktúrálne problémy, ktoré tu máme, alebo ktoré sa vynárajú v súvislosti s týmto novým návrhom. Takže je to v podstate dobrý základ, z ktorého môžeme vychádzať. Ja tu nechcem prednášať nejakú konkrétnu politiku ohľadom toho, čo by sa konkrétne na tomto opatrení malo meniť, pretože mm, keď hovoríme o elektronických dôkazoch, tak v podstate nechápeme plne, čo e, tento termín znamená. E, Worth mi na túto tému e, vydal príspevok v jednej publikácii. Je to veľmi, je veľmi hrubá kniha. A my vyšetrujeme mnohé prípady, nie všetky sa týkajú kybernetickej kriminality. A ten zoznam predsedníctva ktorý bol vydaný. Ja ho vítam. Väčšina z tých uvedených eh, trestných činov nie je kybernetická kriminalita, ale väčšina sú tu závažné trestné činy, takže treba sa eh, pozrieť na fungovanie Európskej vyšetrovacieho príkazu, pozrieť sa, ako to funguje a v, pri ktorých trestných činoch eh, by sa využívali elektronické dôkazy. No a potom urobiť takú zaťažkávajúcu skúšku pre Európsky vyšetrovací príkaz a uvedomiť si, či všetky tieto núdzové situácie môžu byť riešené prostredstvom e, tohto príkazu. Pokiaľ by odpoveď bola áno, tak v podstate už e, by sme ten problém analyzovali, našli by sme riešenie. No ale potrebujeme rozhodne, no, potrebovali by sme vynuansovanie zmeniť európsky vyšetrovací príkaz a myslím si, že CCB už o to žiadalo aj ďalšie zúčastnené strany. Ešte len na záver. Mne sa zdá, že v spoločnosti, ktorá je založená na právnom štáte, by sme vždy mali sa snažiť zasahovať čo najmenej a využívať existujúce nástroje, pokiaľ ich máme. Čo sa týka tejto situácie, tak je pravda, že sa môže využiť napríklad na um, sa môže využívať európsky príkaz na uchovanie dôkazov, pretože sa môže sa tieto elektronické dôkazy zmiznú, takže tam sa možno um, môžu využívať zrýchlené konania, aby sa zachovali tieto dôkazy a v podstate nikoho to ani nepoškodí. A potom, čo sa e, teraz zaistia, tak potom sa dajú riadne preskúmať na základe nejakého ďalšieho príkazu, či už vyšetrovacieho. Takže samozrejme áno, mohla by tam byť nejaká inovácia aj v rámci Európskeho vyšetrovacieho príkazu, ale rozhodne je treba ho lepšie preskúmať a pozrieť sa, aké zmeny by tam mohli byť e, urobené, lebo sa všetci na to, že sú potrebné. Ďakujem. Máme pol hodiny skls, takže prosím, všetci rečníci, sústredujte sa na tie otázky, ktoré ma boli priamo položené, ako ďalej bude hovoriť pán Kierkovs. Ďakujem. Bola tu položená otázka ohľadom príkladov, ktoré som predniesol, či sú v podstate dobro vzorko toho, čo sa v skutočnosti deje a môžem vás len opätovane vyzvať, aby ste sa prišli pozrieť k nám a toto je úprimné pozvanie, pretože rozhodne toto je toto je mm, dobrá zorka toho, čo sa deje, máme si tu spolupracovať s Americkou a tak ďalej. Pán Mitchell už hovoril, že toto nie je o vzájomnej spolupráci, vzájomnej pomoci USA ale my by sme potrebovali nejakú právno zastupcu, ktorý by sa dostal k unijným údajom e, zámorských spoločností. To je napríklad jedna e, taká dôležitá vec, ktorú som chcel povedať. Ale v podstate všetká trestná činnosť, nielen kybernetická, akákoľvek závažná trestná činnosť, ktorá prebieha na internete, tam sa to vyšetruje veľmi ťažko. Internet je z veľkej časti otvorený. Máme tam aj dark web. Tam Takže ten internet, ktorý poznáme, väčšina z nás, tak to je len jeho malá časť. A možno niektorí povedia, že tieto príklady boli prehnané. Ja môžem len zopakovať tú výzvu pre všetkých. Príďte a pozrite sa sami pokiaľ vychádzate z domnienky, že dve moderné, bohaté krajiny nájdu ľahko spôsob, ako skrátiť vzájomnú právnu pomoc, tak môžem povedať, že nemôžeme ignorovať situáciu a realitu. Pokiaľ ju chcete ignorovať, tak potom len tým ukazujete, že neviete, o čom hovoríte. Takže prosím, príďte, pozrite sa k nám, každý konkrétny prípad potrebuje špecifické opatrenia. Pán predseda, pani predsednička, tvrdí tu niekto, že my poslanci nevieme, o čom hovoríme. Pani predsednička, áno, myslím si, že každý v tejto miestnosti vie, o čom hovorí, ale každý sa sústreďuje na rôzne aspekty a je treba si vždy overiť, či všetci máme k dispozícii celkový obrázok a či sa nesústredujeme len na jeho jednotlivé časti a toto je hlavná úloha poslancov zozbierať všetky rôzne pohľady a potom sa rozhodnúť, čo je prakticky aj politicky správne. Takže do tejto miery myslím si, všetci vieme, čo robíme a možno, že nám unikli nejaké dve, tri veci, ktoré by sme taktiež mali zjať do úvahy. Ďalším rečníkom je pán Schneiderhan. ďalšia otázka sa týkala využitia európskeho nariadenia pri výmene zjavných postupov eh, hľadiska urýchlenia konaní vlastne už je k dispozícii možnosť eh, dať eh, sudcu k dispozícii, teda sudca v pohotovosti, taktiež eh, ide o, o špecializovaných sudcov, ktorí budú schopní rýchlo rozhodnúť. Keby som povedal, že také niečo by mala zaviesť súdna sféra v Európe alebo Nemecku, tak by to zrejme spôsobilo dosť negatívne reakcie u, u nás doma. Čo sa týka e, konkrétnych e, ustanovení, e, myslím, že v tomto návrhu by sa rozhodne mala objaviť povinnosť pre subjekty z tretich krajín, ktoré majú sídlo tu v Európskej únii, aby boli povinní poskytovať dôkazy na požiadanie, a to bez ohľadu na to, kde sa uskladňujú tieto údaje na svete. Mm, tieto dve povinnosti podľa mňa by mali byť ošetrené v osobitnej smernici mimo takéhoto nariadenia, ale keby sme hovorili o zrýchlenom európskom nariadení, tým pádom by bolo možné, teda o európskom príkaze, to by bolo možné okamžite tieto um, údaje zmraziť a zabrániť ďalšiemu šíreniu. Môžem sa odvolať na článok 9, odsek 5 eh, dokumentu komisie, kde sa hovorí, že v prípade, že poskytovateľ má podozrenie, že došlo k porušeniu práv, tak osloví súdny orgán daného členského štátu. Tieto údaje sa teda spočiatku zadržia, nebudú sa ďalej posúvať v prípade, že ide o takéto úvodné podozrenie. Ďakujem pekne a ešte pán Hartmann, ako takmer posledný rečník v kole odpovedí, ďakujeme. Je mi ľúto, že sa vo svojich vyjadreniach eh, vyjadrujem na kybernetickú eh, zločinnosť. Ja som odborník túto oblasť, pozvali ste ma na toto vypočutie, už 12 rokov sa angažujem v tejto oblasti. Ja nie som odborník na ďalšie druhy zločinu. Viem, že postup zločincov teda postupy e, sa orientujú takým smerom, že je potrebná 24-hodinová linka, aby v prípadoch zločinov, ktoré nespadajú do kategórie kybernetickej zločinnosti, aby sa poistili aj zhromaždením elektronických dôkazov, aj keď teda pôvodne e, som zodpovedný skôr za otázku kybernetickej zločinnosti, predsa len e, už vnímam aj toto v širšom kontexte. Preto, ak dovolíte, ešte k tej 24-hodinovej linke by som sa vyjadril. My sme získali tú skúsenosť, eh, takto to načrtol aj pán Schneiderman, eh, vo všetkých oblastiach je potrebná vysoká špecializácia aj na úrovni prokuratúry, polície, ale aj súdov, aby čo najrýchlejšie sa rozhodovalo o veľmi zložitých eh, vyšetrovacích opatreniach. Našim cieľom je v tejto oblasti zajistiť vyvážené zastúpenie aj ochrany súkromia a základných práv a aj zajistenie vyšetrovania. Teda je potrebné prihliadať aj na to, aby jednotliví pracovníci na všetkých úrovniach mali prehľad eh, o pomernosti, o primeranosti. Na to je potrebná táto 24-hodinová linka. Eh, kvalifikovaný prokurátor musí byť neustále k dispozícii na policajné účely aj eh, na prípad žaloby z súkromného sektora, dajme tomu prípade podniku alebo jednotlivca. Okrem toho sme nadobudli skúsenosť, že táto špecializácia sa vlastne v systéme súdnictva rozširuje ďalej, má to pozitívne dopady Kolín a náš e, súd už má oddelenú komoru pre kybernetický zločin. Tam sú um, osobitne kvalifikovaní sudcovia, ktorí sú schopní v takýchto prípadoch veľmi rýchlo e, dospieť k rozsudku. Ďalej, čo sa týka konania v kontexte špíglu, je to nástroj, ktorý e, splňa dve úlohy. Jednak fenomén kriminality má digitálne črty. Eh, nie je to často obmedzené na jednu krajinu. Ak, eh, dajme tomu, je tu krajina, ktorá začala vyšetrovanie, ak ja o tom mám prehľad, eh, vďaka tomu získam možnosť preveriť, či sa to netýka aj nemeckých, prípadne poškodených. A táto komunikácia mi umožňuje napojiť sa veľmi rýchlo na kolegov v tomto zrkadlovom modeli spolupráce, možno ešte predtým, ako poškodený a vlastne sa dočkal nápravy. Teda je to užitočný nástroj a často je to nástroj, ktorý urýchluje celý proces v tom, že je možné um, zachovať pôvodnú príslušnosť súdu. Môžeme postupovať podľa domácej legislatívy v tomto príkaze bez toho, aby sme museli prihľadať na medzinárodné aspekty spolupráce, čo sa týka povahy eh, vyšetrovacieho konania. Tu nadviažem na eh, vyjadrenie kolegu z Belgicka aj na svoj príklad, eh, či sú tieto príklady reprezentatívne. Mm, tu môžem odpovedať dvoma vecami. Sú reprezentatívne pre moju oblasť pôsobnosti, teda pre kybernetický zločin, pretože centrálne pracovisko má za úlohu skúmať e, kritickú infraštruktúru, taktiež e, hackerov a podobne. Sú to teda reprezentatívne vzorky. E, no, čo sa týka vyjadrení kolegov, prokurátorov, ale aj sudcov, ktorí sa nezaoberajú kybernetickým zločinom, tu vidím, že otázky získavania údajov z európskeho, ale aj celosvetového kontextu v mnohých e, oblastiach zločinu vlastne je jednou z prioritných oblastí, teda je to podľa mňa reprezentatívne, čo sa týka dobrovoľnosti. Ehm, je mi ľúto, ale zaznelo to množstvo otázok. Ešte posledná veta, čo sa týka dobrovoľnosti. Isté, že bez toho, aby som nejako e, poznal podnikateľské procesy e, v, vo firmách. Je to spojené aj s e, ktorom nákladov v prípade toho, že sa obratíme na súkromnú firmu. V Nemecku sme mali takúto situáciu. E, Oslobili sme poskytovateľa, aby zasiahol v kontexte nenávisných vyjadrení. Mm, takéto legislatívna povinnosť znamenala, že firma musela jednoducho vložiť do toho viac zdrojov. Ako sa však tieto náklady vykryjú, To si len dokážem predstaviť bez toho, aby som mal v tomto nejaké osobitné poznatky alebo znalosti. Ďakujem. Viem, že pán Mitchell veľmi rád by poskytol ďalšie informácie o tom, čo si môžeme prečítať. Tiež sme si dnes popoludní toho už veľa vypočuli, že by mohla vzniknúť možnosť možno pozmeniť, prípadne posilniť existujúce modely, ako napríklad európsky vyšetrovací príkaz, možno zmeniť eh, rozsah elektronických dôkazov, aby sme zamerali na eh, konkrétne aspekty, teda je toho veľa, o čom ešte chceme hovoriť. Je mi ľúto, už nedám slovo žiadnemu z rečníkov v prvom paneli, už máme 45-minútové meškanie a podľa mňa je vhodná chvíľa začať druhú časť. Ďakujem ešte raz všetkým. Ďakujem za to, že ste sa zapojili do tohto stretnutia. A ak budete mať problém, pán Schneiderhan, v Nemecku, pretože požadujete eh, viac sudcov, myslím, že vo všetkých členských štátoch eh, by nebolo zlé eh, trošku viac peňazí na to míňať, aby sa systém zefektívnil a zlepšil aj čo sa týka vybavenia, personálneho vybavenia súdov. Ďakujeme pekne všetkým panelistom. Predstavím ich hneď našich ďalších hostí. Je, je, je. Um, talking about once again the evidence vis-a-vis -vis the current... V tejto druhej časti sa budeme venovať elektronickým dôkazom v, vo svetle aktuálne platných nástrojov, tiež sa zameriame na základné práva, na nevyhnutnosť, proporčnosť a ochranu údajov. Chcela by som dať priestor našim rečníkom v tejto druhej časti. Konkrétne profesor Marko Bošniak sa s nami spojí e, z Európskeho súdu pre ľudské práva. Spojíme sa to videokonferencie. Ospravedlňujeme sa za to, že meškáme. A vlastne tak ako zvyčajne mám 10 minút na všetkých rečníkov. Ak by sa vám to podarilo trošku skrátiť, aby sme privítali a bez ďalšieho zdržania, keďže e, pán Bošňák už čaká v tejto nepríliš privetivej sále v Štrasburgu, dám i hneď slovo profesorovi doktorovi Bošňakovi z Európskeho súdu pre ľudské práva, aby nám približil svoj pohľad na túto problematiku. Dúfam, že sa zatiaľ um, mal možnosť e, oboznámiť s doterajším priebehom diskusie a že počúval doterajšie prezentácie. Ďakujem pekne. Dúfam, že ma počujete dobre v Bruseli. Ak áno, tak pristúpim k svojej prezentácii. Požiadali ma o prehľad judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach, ktoré sa týkajú e, navrhovaného európskeho predkredacieho príkazu a príkazu na uchovanie v prípade elektronických dôkazov. Ja som sudcom na Európskom súde pre ľudské práva, ale teraz vystúpim e, sám za seba, nie v mene súdu, aj keď na druhej strane spomeniem aj rozsudky. A to samozrejme súvisí s prácou Európskeho súdu pre ľudské práva. Európsky dohovor o ľudských právach obsahuje viacero ustanovení, ktoré sa zjavne vzťahujú na navrhovaný nástroj, na toto nariadenie v článku 8, 13 a 6 napríklad. Spomeniem vo svojej prezentácii ustanovenia z článku 8 tohto dohovoru, tu sa chránia štyri hlavné záujmy. Jednak súkromný život, rodinný život, domov a korešpondencia spomedzi týchto štyroch oblastí. Domnievam sa, že zaujímavé v tej prvej oblasti, teda súkromný život a tiež posledná vec, korešpondencia, tie a predovšetkým sú ovplyvnené týmto navrhovaným nástrojom. Každé jedno porovnanie s týmto dohovorom neznamená, že e, automaticky dochádza k porušeniu v kontexte článku 8. E, zasiahnutie interferencia tak či tak je umožnené podľa dohovoru, pokiaľ je to podľa platnej legislatívy a ďalej po druhé, ak sa tým sleduje legitímny zámer a tiež, ak je to nevnuté demokratické spoločnosti. Nebudem dopodrobná popisovať e, druhé kritérium, legitímny cieľ, Toto kritérium sa v návrhu splňa, podľa mňa. A síce vyčerpávajúci zoznam týchto cieľov v druhom odseku článku 8 dohovoru obsahuje prevenciu zločinu, národnú bezpečnosť a ochranu práv a slobôd ostatných. Prvé a tretie kritérium sú o niečo kontroverznejšie v kontexte tohto navrhovaného opatrenia spomeniem požiadavku mm, legálnosti. Na to, aby to bolo splnené, e, tento, prá- tento právny e, akt musí byť prístupný, e, predvidateľný a taktiež musí zajistiť ochranu pred svojvoľným zásahom v kontexte tohto plánovaného opatrenia. Relevantné ustanovenie by malo zahrňať jasné obmedzenia, ktoré sa týkajú povahy, rozsahu pôsobnosti a tiež trvania týchto opatrení ďalej dôvodu na tento príkaz, príkaz ďalej e, po tretie orgány, ktoré sú kompetentné na výkon a dohľad nad týmito opatreniami a v neposlednom rade tiež definícia e, konkrétnej nápravy podľa národnej legislatívy. Keď hovoríme o zákonnosti takejto požiadavky, môžeme posúdiť, eh, podľa akého práva by sa to malo vyhodnocovať. Na jednej strane je tu navrhované nariadenie, to je na úrovni EU legislatívy, ale je to tiež otázka, či eh, zákon vydávajúcej krajiny a tiež eh, zákon presadzujúcej krajiny by sa tiež mali zohľadniť pri vyhodnocovaní zákonnosti čo sa týka zákonu vydávajúcej krajiny, mm, tu sa ukazuje byť jasné, že navrhovaný akt sa, to spomína na viacerých miestach napríklad, ak to nie je regulované v navrhovanom akte, ak sa očakáva, že vydávajúci orgán bude uplatňovať ustanovenia konkrétneho zákona. To môže spôsobiť isté problémy, čo sa týka predateľnosti a dostupnosti tohto zákona dalo by sa očakávať, že v mnohých eh, prípadoch, v prípadoch mojich adresátov, eh, dajme tomu, eh, pôjde o iný jazyk, o úplne iný právny systém. Čo sa týka prístupnosti a presaditeľnosti, tento problém sa ešte ďalej prehlbuje tým, že neexistuje požiadavka dvojitej zločinnosti v navrhovanom nariadení a tiež tu nie je ani katalóg eh, prístupkov, na ktorých by sa to mohlo vzťahovať. Eh, to je samozrejme rozdiel proti iným nástrojom, napríklad eh, európsky zatýkač. Okrem toho, tu nie sú žiadne podmienky, ktoré sa týkajú existencie tých istých opatrení v zmysle presadzujúcej krajiny. Ak by som to mal sformulovať inak, takéto opatrenie je možné nariadiť a to je v prípade, že neexistuje v právnom systéme presadzujúcej krajiny Isté, že nie každý musí poznať domácu legislatívu krajiny a tiež európsku legislatívu. Teda respektíve všetci sú oboznámení domácou legislatívou, s európskou legislatívou, ale nevšetci poznajú legislatívu vo všetkých iných členských štátoch. Čo sa týka eh, legislatívy a zákona eh, v predsedzujúcom členskom štáte, zdá sa, že eh, to nie je relevantné z hľadiska existujúceho návrhu z pohľadu dohovoru to môže spôsobiť problém, pretože Európsky dohovor o ľudských právach eh, podpísali všetky členské štáty EÚ a tak sú zodpovedné za ochranu ľudských práv na území. V ich jurisdikcii je potrebné, aby presazovali regulačný rámec a tiež, aby zaručili právnu či súdnu ochranu v konkrétnych prípadoch. Európsky súd pre ľudské práva už v minulosti sa zaoberal situáciami vzájomného uznávania v kontexte EU legislatívy. Prijal tiež prezumciu vzájomnej, teda rovnakej ochrany, ale ak orgány presadzujúcej krajiny sú vystavené sťažnosti, že ochrana práv vyplývajúcich z dohovoru e, bola nedostatočná a že to nie je možné napraviť v legislatíve, nemôžu opustiť od preskúmania tejto stiažnosti z toho dôvodu, že len uplatňujú EU legislatívu. To je jasne uvedené v rozsudku o prípade Avotinš proti Lotyšsku a potvrdilo sa to aj e, v ďalších mnohých prípadoch. Tento návrh, ktorým sa zaberáte, spôsobuje dosť ujednelú situáciu z pohľadu jurisprudencie Európskeho súdu pre ľudské práva a síce interferencia článok, článkom 8 bez akéhokoľvek zapojenia orgánov predsedujúceho štátu. Neviem, či je to v súlade s Európskym dohovorom pre ľudské práva. Možno sú legitímne očakávania, že presadzujúca krajina by uplatnila v každej jednej situácii takýto prístup a to by samozrejme ovplyvnilo vyhodnotenie zákonnosti. Keď sa zameriame len na navrhované nariadenie, keď sa pokúsime vyhodnotiť ho z pohľadu zákonnosti, či ustanovenia poskytujú dostatočné záruky vo svetle existujúcej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Myslím, že dospiejeme k nasledovnému. Prvá otázka. Či obsah plánovaného opatrenia je dostatočne zadefinovaný. Ja nie som odborník na eh, technologické otázky, ale zdá sa, že Niekedy je ťažké určiť, či e, dané opatrenie alebo krok spadá do produkcie prístupových údajov, e, užívateľských údajov, transakčných údajov a podobne. Dajme tomu, keď sa pozrieme na situáciu, ktorá bola predmetom dohľadu v prípade Benedika proti Slovinsku, to už spomenul jeden z rečníkov prvej časti. Možno to v tomto prípade nebolo celkom jasné. Okrem toho, v návrhu sa nespomína obdobie trvania tohto navrhovaného opatrenia. Tiež proces schvaľovania nie je popísaný príliš jasne. Nie sú tu ustanovenia o dohľade, um, procese um, povolenia a tiež sú len obmedzené ustanovenia, ktoré sa týkajú dostupných eh, nápravných nástrojov. Keďže už e, nemáme veľa času, spomenieme veľmi stručne otázku kritéria nevyhnutnosti demokratickej spoločnosti. E, v tomto kritériu by nemalo byť v dispozícii žiadne ďalšie opatrenie menej intruzívnej povahy, čo sa týka dostupnosti, prístupnosti podľa tohto kritéria. Keď sa zameriame na tento konkrétny návrh, Povenoval by som sa otázke závažnosti zločinu. Európsky predkladací príkaz by mal byť v dispozícii eh, pri všetkých eh, zločinoch, ktorých eh, trest je maximálne 3 roky. V niektorých právnych systémoch, v mnohých právnych systémoch sú zločinné prístupky v tomto rámci, aj keď európsky príkaz na uchovanie dôkazov sa vzťahuje na všetky prečiny, nie sú tu žiadne aspekty, ktoré sa týkajú eh, dôkazového bremena ani ďalších eh, spôsobov eh, využitia týchto získaných údajov. Teraz z tohto pohľadu predpokladám, že tento návrh si vyžaduje ďalšie zváženie. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek prípadné možné otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán profesor Bošňák. Rovno dám slovo ďalšiemu rečníkovi, pán Dering, programový manažer z Agentúry pre základné práva, venuje sa oblasti eh, kriminálnej trestnej činnosti na internete a Ďakujem za slovo, pani predsednička. Už tu boli veľmi ctení experti, ja už toho nemusím um, veľa povedať, nebudem totiž sa to opakovať. Chcel by som len povedať, že na začiatku pán Böze veľmi jasne povedal, že sú tu e, pred nami dve veľké otázky. Poprvé zvrchovanosť a druhé súdna ochrana a vyplynulo to aj z toho, čo povedal pán Bošniak, Tá zvrchovanosť znamená, že každý signatár e, dohovoru o ľudských právach má zodpovednosť zabezpečiť to, že na území toho štátu sú dodržiavané ľudské práva. No a v tomto návrhu e, sa umožňuje, aby vykonávací štát za, do, do, udržiaval takúto mieru dohľadu. No a druhá vec je súdne, súdny dohľad, tak tam sú ešte nejaké e, medzery, ktoré by sa mohli dať vyplniť. Ja e, sa o niektorých z nich zmienim, ale nebudem to hovorím opakovať, pretože pán Böze, Schneiderhan a Mitchell už e, to povedali. Ja súhlasím s tým ich vyjadreniami. V takejto situácii je tu isté riziko, že budú prehliadnuté iné problémy a ja by som chcel upozorniť na niektoré drobnejšie veci, ktoré sa však týkajú aspektu základných práv. Začnem s článkom 2, odsek 15, tam sa definujú núdzové prípady. No a teraz otázka znie, že či pokiaľ sa táto definícia obmedzí na ohrozenie života či, či zdravia je zhodná, pretože psychologická forma násilia či znevažujúce jednanie taktiež budú mať dopad na e, životy jednotlivca a toto by tiež malo byť pokryté v definícii prípadu núdzovej situácii. Alebo čo, ak sa niekto rozhoduje niekoho uniesť, aby e, potom vydierali, e, žiadali peniaze, tak to tiež neohrozuje nutne život, ale, ale tá obeď bude trpeť. Alebo čo tak, čo, detská pornografia nemusí ohrozovať život dieťaťa, avšak stále je to potrebné riešiť. Takže v tomto zmysle definícia tej núdzovej situácii, aká je v článku 2.15, je to príliš úzky, úzky rozsah. Mal by to byť akýkoľvek čin, ktorý priamo e, narušuje ľudskú dôstojnosť, tak ako sa táto definuje v charte článkoch 2 7. Ešte k článku 5. E, tam sa hovorí o trestných činoch, ktoré e, oprávnenie možno riešiť e, príkazom. Sú to také činnosti, kde sa vydá príkaz. Ide tu o naozaj vážne porušenia predpisov pod odseku A sa tu hovorí o maximálnom možnom treste. Tu sa hovorí o minimálnom treste 3 roky podľa právnych predpisov e, vydávajúceho štátu, ale toto možno pochybniť. Na základe článku 9 jednej zo smerníc 25 štátov má za povinnosť trestať zneužívanie občanov tretich krajín pri neregulárnom, neregulárnom, neregulárnom pobyte. V mnohých členských štátoch je tam 5 rokov za to väzenia, v Španielsku je to napríklad od 2 do 5 rokov, v Luxembursku ten istý trestný čin je trestateľný eh, od odnetím slobody od 8 dní do 1 roka a v Čechách je to maximálne 6 mesiacov, čiže to, čo je vo väčšine členských štátov zásadný trestný čin alebo závažný trestný čin, tak v niektorých málo členských štátoch je to len prečin. Potom ďalšia vec, ktorá sa týka tej závažnej trestnej činnosti. Ten závažný trestný čin je definovaný článkom 3 e, naredňa Europole a sú tam uvedené konkrétne E, možnosti takéto činnosti ďalej. Článok 5 odsek B, tam sú trestné činy, ktoré pod to spadajú, pretože sú spáchané prostredníctvom informačného systému, či už je to, sú to online platby, detská pornografia alebo zdaňovanie informačných systémov. Podľa mňa, čo by tam bolo treba pripomínať, pri, pridať, je, je, sú, sú akty z nenavisti online. Od roku 2008 sa snažíme bojovať ksenofó- proti ksenofóbii a členské štáty by mali kriminalizovať takéto prejavy jednotlivcov či skupín, ktorí napadajú rasu, náboženstvo či etnikum a tak ďalej. Členské štáty by mali prijať príslušné opatrenia na to, aby sa ubezpečili, že je dodržiavaná jurisdikcia v prípade, že sa takáto správa nešíri aj prostredníctvom informačných systémov, pokiaľ je potrebné po poskytnúť orgánom vhodné zariadenia tak by sme nemali e, dávať napríklad tieto činy z nenavisti na nižší úroveň než v prípade vyšetrovania online platieb. Teraz článok 13, všeobecná pripomienka, tu sa hovorí o návrhu týkajúcom sa základných práv, ako keby tento obmedzoval platnosť návrhu, avšak štandardne je to štát proti e, páchateľovi, ale môžeme hovoriť aj o konkrétnych opatreniach, ktoré majú dopad na práva jednotlivca. Avšak tuto sa vôbec nehovorí o obeti. Mám pocit, že vzniká nová paradigma a ústredím je pochopenie závažnej členskej činnosti, ktorá narušuje ľudské práva jednotlivcov, najmä obetí. Uznáva sa tu, že takáto závadná trestná činnosť e, e, predstavuje e, porušovanie ľudských práv a preto obete takéto činnosti by mali mať právo na efektívne opravné prostriedky je potrebné vy, vyjasniť, vymedziť, že to, čo ten pachateľ spravil, je nesprávne. Osoba má mať právo na efektívne vyšetrovanie, ktoré povedie k identifikácii a trestu zodpovedných. Rozsudok v prípade EU versus Fínsko je napríklad vhodným prípadom. Bol to prípad pojednávaný na súde v Štrásburgu je potrebné zabezpečiť, aby orgány mali príslušné nástroje na to, aby mohli identifikovať e, e, páchateľa. Čiže príkazy, ktoré vyvstávajú z nariadenia, musia splňať požiadavky praktickej efektívnosti a teda budú chrániť základné práva obeti e, závažnej trestnej činnosti. Dostávam sa teraz k článku 14. Zásadným prvkom je to, že OČTK musia uznať e, takýto príkaz, avšak ten návrh vysiela zmiešané posolstva. V e, článku 2 sa hovorí o tom, že OČTK má e, uznať príkaz bez ďalších formálnych krokov. Na druhej strane v tom istom odseku sa hovorí, že OČTK by mali rozhodnúť o prijatí príkazu do maximálne 5 pracovných dní po prijatí príkazu. Čiže tu vyvstáva otázka, e, kto e, bude príjmať rozhodnutie príslušných orgánov o uznaní príkazu. Jedinou možnou odpovedou je, že je to poskyto- dotknutý poskytovateľ služieb. V tomto prípade rozhodnutie OČTK v rámci 14.2 e, sa prelína s článkom 14.3, kde sa hovorí o formálnej žiadosti splniť relevantné povinnosti. E, v tom prostupe to vyzerá ako dva kroky, čiže kroky, čiže uznanie príkazu a potom formálna požiadavka náplniť požiadavky, ktoré vyplývajú z nariadenia, ale to však vedie k jednému rozhodnutiu. A toto rozhodnutie je záväzné a tým pádom bude mať dopad na právo e, vykonávať podnikateľskú činnosť v rámci článku 16 charty a potom v rámci článku 17 e, príjimateľ takéhoto rozhodnia musí mať poskytnuté príslušné opravné prostriedky. Takýto poskytovateľ služby môže za istých okolností odmietnúť takýto príkaz a potom OČTK musí jeho pripomienky riešiť. To však nesplňa normy efektívneho opriadného prostriedku takého, aký je definovaný v článku 47 charty členské štáty, orgány členských štátov budú fungovať v rozsahu e, práva EÚ, čiže sa uplatňuje aj charta. Orgány budú zasahovať do podnikateľského práva e, toho poskytovateľa a tým pádom, pokiaľ toto bude neopravnené, musia tam byť ošetrené aj opravné prostriedky, musí tam byť možnosť férového súdu a možnosti odvolania. Čiže tento návrh vytvára paralelu medzi príkazmi, ktoré sú vydané vydávacím orgánom a rozhodnutím vykonávacieho orgánu tento príkaz e, uznať. Teraz sa musím rozhodnúť, čo vynechám. Chcel by som možno ešte stručne povedať pár slov o tom, že uznanie príkazu vykonávacieho orgánu musí zvážiť, či je tu či to, čo vyžaduje článok 4.5 je naplnené, či sa to uplatňuje. Je to naozaj dlhý zoznam toho, či bol ten príkaz riadne vydaný, schválený, či bol e, vydaný na trestný čin, ktorý spadá pod e, rozsah článku 5. Myslím si, že to je nedostatočne precízne kritérium pokiaľ vykonávací orgán potrebuje takúto revíziu, kým uzná dotknutý e, príkaz, tak treba zvážiť princíp vzájomnej dôvery a uznávania. To sú podľa mňa dôležité prvky, keď hovoríme o efektívnosti vyšetrovania, e, ktoré prebieha cez hranične. Hovoríme tu o možných e, zlepšeniach v oblasti efektívnosti a efektivity, avšak čím viac sa vypúšťa na strane orgánu vykonávacieho štátu, tak tak o to viac e, prichádzame o možnosť efektivity a včasného riešenia. Ďakujem pekne a teraz dám rovno slovo ďalšiemu uh, hostovi, pánu Joe McNamee. Um, ďakujem za slovo. Som veľmi rád, e, že tu môžem reprezentovať Edry a že teda som dostal slovo za takýmito vynikajúcimi rečníkmi a ja už teda naozaj toho nemám až tak veľa čo povedať. Myslím si, že je dobré poďakovať výboru za prácu na sfére právneho štátu. Včera podľa výskumu Eurobarometru sa ukázalo, že väčšina občanov v väčšine členských štátov nie je spokojná s právnym štátom v ich krajine, takže tu vyvstalo viacero otázok. Ten príjmací štát častokrát nie je si vedomý na základe čoho je vydaný tento príkaz, tento návrh môže podkopať dôveru a v tejto chvíli tú dôveru potrebujeme naozaj najviac. Chcel by som štrutne hovoriť o tom, čo ten návrh znamená, môžem to zhrnúť do jednej vety. Či je najmenej reštriktívna alternatíva, či to rešpektuje právne postupy, povinnosti členských štátov zabezpečiť rovnováhu, kategorizáciu údajov a dopady tých právnych e, medzier, ktoré hovoril pán súd, o ktorých hovoril pán sudca Bosniak. Čiže tá právna predvydateľnosť. A ďalšie prvky preukazujú, poukazujú na to, aké náročné je dosiahnuť túto predvydateľnosť. Pravda je však taká, že pravidla sa kedykoľvek môžu zmeniť, keď sa zmení legislatíva v jednom z 20 e, členských štátoch pokiaľ ide o trestné postupy. Je to naozaj tá najmenej reštriktívna alternatíva? Komisia hovorí, že na základe aktuálnej praxe e, zo sféry vzájomnej pomoci e, poukazuje na to, že to je pomalé. Ale to, že to nefungovalo, neznamená, že to nemôže fungovať. Európska komisia urobila naozaj dobrý kus práce keď robila správu o pokroku pre radu a naozaj odhalila veľa priestoru na zlepšenie v oblasti vzájomnej pomoci. Keď si tu však chceme vytvoriť skratku, kto pôjde tou dlhšou cestou. Spojené štáty spustili program reformy EMLAD, ktorý by zredukoval o tretinu tú, tú byrokratickú záťaž. Je tu Opäť tá logické, ten logický kotrmelec, že za to, že to doteraz nefungovalo, neznamená, že to nemôže fungovať, to nie je založené na faktoch takéto vyhlásenie. EU prijalo EIO v roku 2014 a e, vtedy európske inštitúcie nebrali do úvahy digitálne údaje, avšak európske inštitúcie zvažovali základné princípy týkajúce sa ľudských práv a treba to rešpektovať v prípade cezhraničnej spolupráce. O 4 roky neskôr sme si spomenuli, že existuje digitálna sféra. Potom je tu otázka zaangažovanosti súdov, súdnictva. Pokiaľ ide o zabezpeky, tak vydávací štát má vykladať e, e, tú, tú, tú otázku národnej bezpečnosti v právnom rámci toho vydávacieho štátu, čiže tento má vykladať neutrálnym spôsobom právne predpisy iného štátu. A ja toto spochybňujem, pretože by to mohlo mať negatívny dopad na vyšetrovanie toho vydávajúceho štátu. Pokiaľ tento štát nie je schopný chrániť základné práva, tak to bude vedieť až potom, ako sa ten poskytovateľ údajov ozve. Keď sa bude stiažovať, ten sa bude stiažovať iba v prípade, že je zjavné, že to e, porušuje chartu základných práv EÚ. Čiže nestačí to, že sú narušené, ale musí to byť zjavné. A nielen, že to musí byť zjavné, ale musí sa to aj prejavovať. No a právnici poskytovateľa služieb musia e, teraz zvážiť aj iné právo ako obchodné, aby dokázali, že ten dopad je zjavne, sa zjavne manifestuje, prejavuje. Príkaz, pokiaľ je vykonaný, tak je všetko v poriadku. Ak to spochybnia, tak riskujú sankcie. No a teraz tu hovoríme o, o rovnováhe v prípade toho poskytovateľa služieb. Sú tie stimuly e, spracovať v súlade e, rovnaké ako prípade spochybňovať takéto, takýto príkaz? Predčasom boli členské, členské štáty mali povinnosť dosiahnuť rovnováhu v prípade takýchto príkazov. Teraz by na základe návrhu komisie bolo od členských štátov požadované, aby vytvorili výnimky pre poskytovateľov, ktorí konajú v dobrej viere. aj keď ide o prípad narušovania individuálnych e, práv. Pokiaľ poskytovateľ dostane príkaz od príslušného orgánu tretej krajiny, pardon, druhej krajiny, opravuje sa rečník, tak vždy môže tvrdiť, že jednal v dobrej viere. Čiže tá rovnováha e, tu nie je vyvážená. E, pokiaľ nebude podané oznámenie pri, pri, príjmajúcemu členskému štátu či jednotlivcovi, alebo porušenie prípadu mm, pravidel a vyhlásenie e, konania dobrej viere, to nie je dostatočné pokrytie problému. Čo sa týka typu údajov, o tom hovorila Sophie Infeld, myslím, a vy taktiež ako spravodajkyňa, e, zbieranie metaúdajov, k, čo týka prístupu k e, dôkazom, to môže byť rovnako intruzívne ako E, v prípade e, obsahu, obsahových údajov. Máme tu judikatúru Európskeho súdneho dvora, e, ako napríklad hovoril sudca, slovenský sudca pred chvíľou, Momentálne sa budujú politické kompromisy v súvislosti s určitými koncepciami, hlavne čo sa týka teda metaúdajov. Toto môže spôsobiť, no toto môže vyliešiť politické problémy, ale nie tie nevyhnutné právne problémy. A tým sa dostávame k téme e, výberu nástroja. Toto je nariadenie, je to zaujímavé, pretože predovšetkým je to teraz zaujímavé preto, že tu máme praktické e, dopady, ale čo to znamená? Európsky súdny dvor e, zamietol právnu analýzu komisie, čo týka e, Safe Harbor. Napriek tomu, teda, že komisia, to bola právna analýza komisie a taktiež PNR boli zamietnuté napriek právnej analýze. Komisia môže povedať, že sú tu rôzne litigačné skupiny, ktoré už sa tešia na schválenie tohto dokumentu. Na čo sa stane, keď sa bude história opakovať, pokiaľ toto nariadenie bude schválené a vstúpi do platnosti, a Európsky súdny dvor urobí to isté, čo urobil e, v prípade e, tej predchádzajúcej smernice, tak to úplne zmizne. Nemáme tu žiadne sekundárne právo a legislatíva, ktorá neobstojí v praxi, prináša veľké rizika, taktiež pre, čo sa týka e, reputácie Európskej inštitúcii. Takže my podporujeme prácu orgánov presazovania práva Nechceme žiadne praktiky drsného Harryho, ako to bolo povedané skôr. A je treba, aby demokratická e, spoločnosť vychádzala z charty základných práv. No a myslíme si, že tento návrh musí byť preformulovaný, riadne preformulovaný alebo zamietnutý. A tu máme napríklad skúsenosti s implementáciou Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Je treba sa poznať to, ako sa tento príkaz dá e, zlepšiť a musíme taktiež zaviesť určité záruky, aby sa zaručilo, že pokiaľ budú k dispozícii iné možnosti, ako napríklad Európsky vyšetrovací príkaz alebo nejaké iné nástroje, tak bude využitá rozhodne tá najmenej reštriktívna alternatíva. Taktiež musíme riadne zvážiť a považovať transparentnosť eh, od diskusí na Rade Európy a taktiež vy ako spravodajkyňa a ďalší tými spravodajcovia musíte riadne vyhodnotiť tento návrh. Toto vítame. Je treba taktiež e, riešiť všetky problematické aspekty. Taktiež vítame stanovisko Výboru pre ochranu údajov a tešíme sa na budúcu spoluprácu na túto tému. A prepašte, že som si zobral 30 sekúnd navyše. Ďakujeme. Môžeme len dúfať, že všetci v tejto oblasti majú záujem na to, aby sa vytvorila legislatíva, ktorá obstojí a z dlhodobého pohľadu a nezrúti sa hneď za dverami. A preto je veľmi dobré si aj vypočuť aj vás, napríklad pána Bošniaka zo súdu pre ľudské práva, napriek tomu, že hovoril e, len za seba osobne, ale treba to všetko vziať do úvahy. Ďalším rečníkom je pán Veviorovský z Európskeho orgánu pre ochranu údajov a dostáva slovo možno na nejakých 10 minút. Ďakujem, ja sa pokúsim hovoriť krátko, predovšetkým preto, že už väčšina vecí tu zaznela z úst predrečníkov, pani predsednička, vážení poslanci, spolurečníci, vážení hostia, na úvod by som chcel vám poďakovať za to, že ste ma sem pozvali, za to, že som dostala príležitosť predstaviť stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Naša inštitúcia sa zaoberá eh, ochranou údajov v Európskej inštitúcii, ale taktiež eh, sa spolupracujeme s národnými eh, orgánmi ochranu údajov v rámci výboru pre ochranu údajov, ale taktiež na rôznych fóra, iných fórach taktiež e, napríklad e, Rady Európy. Čo sa týka elektronických dôkazov, tak je treba povedať, že absolútne chápeme, že žijeme v svete, ktorý je taký, že každý deň e, sa v ňom vyvíjajú nové prírozové technológie, my ich radi využívame, ale zároveň je treba pochopiť, že trestná činnosť taktiež má obrovský prínos z nových kanálov, ktoré sú vytvárané v rámci technológií, taktiež technologického pokroku, čo sa týka trestnej činnosti, tak dôkazy o trestnej činnosti sú často v elektronickej podobe a je ťažko momentálne už si predstaviť nejaké e, trestné vyšetrovanie, ktoré by neobsahovalo žiadne takéto elektronické dôkazy. orgány v tejto oblasti sa vyjadrili v tom zmysle, že je problém často sa dopracovať takýmto elektronickým dôkazom. A vypočul som napríklad stanovisko pána Kerkovsa. Môžem povedať, že ma prekvapilo, že on nevidí, že my nechceme úradom e, brať žiadne nástroje z rúk a že samozrejme je lepšie využívať laser než nožničky, ale mal by to byť taký laser, ktorý poznáme a mal by byť využívaný takým spôsobom, na aký je určený. Taktiež chcem podať jasne, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov podporuje snahy o vytvorenie účinných nástrojov pre justičné e, orgány, čo týka boja proti kriminalite. Avšak otázka je, či by sme mali vytvoriť nové nástroje, alebo či by sme mali využiť nástroje, ktoré existujú od roku 2014 a nie sú ešte dostatočne využívané, nemáme od nich dostatočné e, správy, analýzu. Je treba zistiť, akým spôsobom by sa dalo ich využívanie e, vylepšiť Našim hlavným cieľom je e, dosiahnuť e, rýchly a účinnejší e, cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom, ale jednou z podmienok je to, že tu nemôže byť konflikt s rámcom pre ochranu údajov na európskom jednotnom trhu. Takže na jednej strane máme ochranu údajov, na druhej strane je tu otázka prístupu k elektronickým dôkazom. Navrhovaná legislatíva chce vytvoriť nové modality e, prístupu k elektronickým dôkazom. Nie sú tam v podstate e, žiadne e, nové pravidla hľadom prístupu ako takého, ale čo je nové, ten cezhraničný rozmer. A to znamená, že justičné orgány v krajine A môžu požiadať a dostať prístup k elektronickým dôkazom v krajine B bez toho, že by museli prejsť ešte v krajine B celým tým dlhým postupom. Je treba objasniť tento právny text, je tam treba povedať, že toto v podstate nie sú žiadne nové pravidla, sú to len nové modality. A musím pochopiť, že táto legislatíva chce len posilniť princípy, ktoré už existujú, predovšetkým, čo týka smernice pre ochrane údajov pre orgány presadzovania práva. Parlament v roku 2016 odsúhlasil túto smernicu a práve teraz začína pre plne implementovať. Viem, že sú tu určité pochybnosti v súvislosti s implementáciou a spôsobom, akým prebieha ale Európska únia má príslušné nástroje na to, aby si overila, ako európske členské štáty ju implementujú. Čo sa týka otázky relevantného rámca, tak ten máme, máme tam nariadenie GDPR, e, smerni a príslušnú smernicu. A pokiaľ navrhovaná legislatíva obsahuje len nové modality a nie úplne nové pravidla, tak dokonca tieto nové modality potenciálne môžu mať určitý dopad na otázku súkromia, ochrany údajov a základných práv a slobod. A toto je zásadné v prípade tohto návrhu a preto, čo skoro prídeme s konkrétnymi odporúčaniami na zmeny, tak aby sa zabránilo neželanej škode v súvislosti s ochranou práv a slobod a preto som veľmi rád, tomu, čo povedal profesor eh, Bošňák, keďže judikatúra Európskeho eh, súdu pre ľudské práva je základom, z ktorého vychádzajú orgány pre ochranu údajov, ale taktiež je to otázka jednotlivých účinných opravných prostriedkov, a taktiež nezávislého dohľadu. Ograny e, pre ochranu údajov vrátane Európskeho dozorného úradníka e, vydali stanovisko k špecifickým e, návrhom a naše odporúčanie potom doplniť toto už vydané stanovisko. Teraz by som sa taktiež chcel vyjadriť ďalším záležitostiam. Chcel by som sa pozrieť na celkový kontext, čo sa týka získavania elektronických dôkazov. Ako viete, diskusie ohľadom druhého dodatočného protokolu k budapeštskému dohovoru o kybernetickej kriminalite, ktorý je vypracovávaný na Rade Európy. Týka sa to e, právomocí príslušných e, úradov a ich spolupráce s providermi v iných jurisdikciách a myslím si, že táto diskusia by sa mala byť v kombinácii s touto diskusiou, ktorú tu vedieme my dnes. Komisia taktiež chce naplánovať rokovanie ohľadom budúcej e, dohode e, o prístupe k elektronickým dôkazom z USA, ale pokiaľ už teraz vidíme, že tu dostávame nástroj na riešenie problému prístupu k informáciám, ktoré sú uchovávané v USA, tak si spomínam lebo si pripomínam, že rozhodnutie, ktoré tu teraz e, padne, je len prvé a potom to je prvý krok a potom príde v budúcnosti nejaké ďalšie rozhodnutie a je treba sa vždy e, zamyslieť nad tým, ako všetko bude v budúcnosti. V tomto zmysle chápeme, že táto diskusia bude pokračovať ešte ďalšie dva roky. No a tým pádom je kľúčové zaručiť, že v tomto zmysle záverečný text, čo týka konkrétnych pragmatických modalít, zaručí plné rešpektovanie základných práv a slobôd a nebude sa odchylovať od súčasného režimu ochrany. Taktiež chcem hovoriť o ďalšom právnom akte, ktorý je s týmto prepojený. Máme tu odporúčania Európsko dodorného úradníka pre ochranu údajov v súvislosti s bojom proti online teroristickému obsahu, pretože tam sú rôzne podobné aspekty. Čo sa týka elektronických dôkazov, tak aj v tomto prípade tam nie je nejaká nezlučiteľnosť s rámcom pre ochranu údajov, je možné nájsť aj v tomto zmysle určitý kompromis. Takže na záver by som chcela ešte povedať, že keďže je tu e, skutočne veľká dôležitosť tejto oblasti a aj túto veľký rozmer víziev pre EÚ, tak keď chceme byť realisti, tak to bude trvať niekoľko rokov, kým zistíme, aký dopad bude mať nariadenie takéhoto rozsahu. Avšak je treba byla zaručená koherentnosť so súčasne existujúcim rámcom pre ochranu údajov a je treba sa neodchylovať od takéhoto rámca v budúcej legislatíve. Ďakujem za pozornosť a teraz sa teším na vaše otázky, ktoré máte. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Niekedy sa veci trochu opakujú, ale podľa mňa je zaujímavé, keď hovoríte o tom, čo sa v viacerých paneloch opakuje, a síce to, že veľkí hráči majú veľa údajov v USA, ale ak to je problém, aspoň teda tak to chápem, čo ste povedali, možno by sme sa mali zamyslieť nad presnejšími opatreniami, ktoré by nutili všetkých postaviť sa k tomu zodpovedne. Teraz sme sa dostali poslednému rečníku vy. Teraz máme rečníka pani rečničku, pani Brune, nech sa páči. Ďakujem aj za pozvanie. Dúfam, že budem môcť hovoriť stručne. Už predchádzajúci rečníci toho spomenuli naozaj veľa v septembri po podrobnom preskúmaní návrhu komisie Európsky výbor pre ochranu údajov zverejnil svoje stanovisko a svoje k týmto dvom textom Európskej komisie my sme boli jedným zo spravodajcov a preto približím niektoré zo záverov v tomto stanovisku. Najskôr priblížime eh, hlavné eh, poznámky k stanovisku a potom eh, podrobnejšiu analýzu k samotnému postupu a taktiež sa k tým zárukám, ktoré sme zistili alebo ktoré sme zistili, že chýbajú v implementácii postupov, ktoré sú stanovené v tomto návrhu nariadenia čo sa týka všeobecných poznámok, tak ako ich sformuloval e, výborné ochranu údajov, e, prvý e, súbor poznámok, to sa týka právneho základu, už to vlastne predo mnou rečníci rozobrali, nebudem tu zachádzať do podrobností. My máme tie isté pochybnosti, čo sa týka platnosti právneho základu v oblasti súdnej spolupráce. Postupy vlastne vymenujú jeden orgán a na druhej strane súkromnú stranu ďalej. Všeobecné poznámky Eh, ktoré formuluje Európsky výbor na ochranu údajov eh, v súvislosti s týmto novým nástrojom a aj o tom sa už dnes veľa hovorilo. Výbor preskúmal potrebu nevyhnutu tohto návrhu v kontexte spolupráce súdnych orgánov, taktiež eh, v trestných veciach a tiež tu chýbajú prvky, ktoré by oprávnili potrebu takéhoto nového nástroja v porovnaní s existujúcimi nástrojmi a tiež na základe čoho sa tento nový nástroj navrhuje, aké nedostatky e, sa zistili, z akého dôvodu sa e, predkladá tento nástroj e, a nie iba zlepšenie už existujúcich nástrojov. Ďalej z pohľadu nevyhnutnosti, tu sme vyhodnotili aspekty ochrany údajov zainteresovaných osôb, čo sa týka, dajme tomu, upustenia od princípu dvojitého stíhania Konštatujeme, že v trestných veciach sú stanovené isté záruky, aj to sa tu už spomenulo z pohľadu ochrany údajov. Niektoré záruky v trestných konaniach sa týkajú aj ochrany údajov osôb, ktorých sa to týka. A naše obavy sa týkajú tiež upustenia od tohto dialógu v týchto veciach a že sa stratia tieto záruky. Ešte posledný súbor poznámok, to sa týka nevyhnutnosti týchto nových nástrojov by sme vyhodnotili dôsledky nahradenia jedného z aktérov v tomto dialógu. Už by to nebol súdny orgán a bola by to odrazu, um, bol by to odrazu súkromný subjekt a um, vlastne bolo by veľké bremeno, bremeno na úrovni tejto súkromnej firmy, čo sa týka ochrany um, osobných údajov. Jedným z cieľov totiž je zaručiť tiež, aby sa dodržali základné práva a všeobecnosti eh, taktiež princípy právneho štátu, čo podľa nás je dosť disproporčné pre eh, súkromné subjekty, ktoré majú predsa len iné ciele než zachovanie verejného záujmu mm, v kontexte najmä súdnych orgánov. A preto z tohto pohľadu odporúčame informácie mm, orgánom, eh, ktoré dbajú na ochranu údajov, tak aby e, takýto tretí nezávislý orgán mohol sledovať, dohliadať nad týmto postupom, či sa naozaj dodržiava ochrana údajov a či všetky záruky všeobecného rámca ochrany údajov naozaj budú dodržané. Ďalej tretí súbor všeobecných poznámok a to priamo súvisí s tým, čo som už spomenula. A to sa týka e, predsediteľnosti záruk, čo sa týka ochrany údajov v európskom rámci či už ide o smernicu um, o ochrane údajov v trestných veciach, konkrétne článok 39, čo sa týka prevodu údajov a dialógu medzi eh, kompetentnými orgánmi v EÚ a medzi súkromnými subjektami mimo EÚ. Tieto záruky sa majú vzťahovať eh, aj na tieto situácie osobitne a považovali sme sa potrebné pripomenúť, že tento článok sa musí oplatniť eh, a že je potrebné e, postúpiť dokumentáciu v prípade, že dôjde k takémuto prevodu údajov a potom tiež v prípade recipročnej požiadavky e, článok 48 Všeobecného nariadenia ochrany údajov sa tiež musí e, dodržať aj tu sú stanovené záruky v prípade, že európske údaje sa využívajú na úrovni orgánu v inom treťom štáte. To považujeme za dôležité spomenúť v tomto kontexte. A ešte posledná skupina poznámok, tak ako to sformuloval Európsky výbor na ochranu údajov. To sa týka pojmu, teda pojmového aparátu, ktorý by sa mal objasniť, čo sa týka toho zrkadlového prístupu. To platí e, aj v e, kontakte poskytovateľa služieb, e, ďalej sídla firmy. Niekedy tieto pojmy poskytovateľ služieb a taktiež um, zriadovateľ, um, to nie sú jediné subjekty, ktoré sú zainteresované, niekedy sú tam iní zadávateľia, tretie strany uh, a aj na tie sa musia vzťahovať povinnosti ochrany údajov. Aj tu je potrebné teda jasne určiť úlohu všetkých subjektov v tomto procese z pohľadu ochrany údajov, tak aby všetky um, pravidla boli dodržané z hľadiska ochrany údajov. Tiež pripomíname, že sú odlišnosti medzi právnymi zástupcami v oblasti ochrany údajov a v oblasti tohto nariadenia nie sú to rovnaké pravidla pre podniky a pre súdne orgány. Podľa nás je dôležité jasne to rozlíšiť, aby všetci operátori um, mali jasný prehľad o tom, aké povinnosti sa nevzťahujú a tiež sa týka eh, jednotlivých skupín údajov a kritérií, eh, získať tieto údaje. Máme tiež pripomienky k dodržaniu jurisprudencie, najmä čo sa týka obsahu týchto vecí a tiež je tu riziko protichodného e, výkladu niektorých e, skupín údajov. Tam e, sa môže vyvolať dojem, že podliehajú nižšej úrovne ochrany údajov, ak sa to nestanovilo z úrovne na vyššej záruke. Možno to spôsobí situáciu, že niektoré údaje teda budú podliehať nižšej ochrane ako iné a to by bola neželaná situácia. A potom ešte posledný súbor e, poznámok v stanovisku Európskeho e, výboru na ochranu údajov. Teda sa, sa zameriavame na jednotlivé fázy tohto konania. Chceli by sme sa dopracovať ku konkrétnym doplnkovým zárukám, Najskôr teda, čo sa týka dosť minimálnej hranice, e, tu budú možné príkazy, čo sa týka harmonizácie trestného práva v EÚ, a tiež v prípade niektorých príkazov e, a, a tam je tá hranica iná ako v iných prípadoch. Dajme tomu maximálne trojročný trest odňatia slobody. Predsa len e, tá hranica je dostato, dosť nízka niektorých členských štátoch eh, by to pokrývalo dosť eh, malú skupinu eh, činov. Ďalej veľmi krátke lehoty na predloženie týchto údajov. Uznávame, že v istých situáciách je nevyhnutné mm, veľmi rýchlo tieto údaje poskytnúť, avšak to neznamená, že by sa mali úplne stratiť záruky a že dajme tomu by Mm, kompetentné orgány mali až dodatočne žiadať záruky. Mala by byť umožnená minimálne takáto dodatočná kontrola, aj to aj v prípade e, urgentného konania. Ďalej, ťažší súbor poznámok, to sa týka záruk. Mm, tie by sa mali objasniť, e, tak aby sa predišlo zneužitiu, najmä čo sa týka prepojenia medzi postupmi zachovania, uchovávania údajov a predkladania údajov. Tieto e, dve skupiny totiž nie sú eh, nevyhnutne prepojené. A dajme tomu, ak údaje budú zmrazené, v istom zmysle príkaz zmraziť tieto údaje vlastne sa stiahne eh, a tým pádom sa celý proces ukončí, a eh, teda postup uchovávania údajov nemôže mať za následok, že sa obíde pravidlo dĺžky povoleného uchovávania týchto údajov a potom ďalšie poznámky, ktoré sa týkajú, dajme tomu, informácií orgánov na ochranu údajov, taktiež informácií e, zainteresovaných osôb, potom bezpečnosť e, všetkých transakcií údajov. A ešte posledná poznámka, tá je možno najdôležitejšia v istom zmysle, tá sa týka postupov, ktoré umožňujú e, namietať voči takémuto príkazu podľa článku 14 vzniká možnosť pre operátorov namietať eh, voči predĺženiu údajov v prípade, že zistia, že je to v rozpore s základnými právami. Orgány, eh, ktoré dohľadajú nad dodržovaním ochrany údajov, eh, vítajú takúto možnosť, že je možné zamietnúť takýto príkaz, ale tá hranica by sa možno mohla trošku rozšíriť, aby tie kontroly boli trošku e, podrobnejšie v prípade, že vzniky takéto konflikta a predovšetkým postup dialogu medzi európskymi orgánmi a orgánmi v tretích krajinách. To je veľmi pozitívne, to vítame v stanovisku Európskeho výboru pre ochranu údajov, ale domnievame sa, že je to príliš zúžené. A malo by sa to stanoviť na o mnoho viac prípadov a podľa nás tie kritérie nie sú dostatočne objektívne európsky sudca, dajme tomu, si to môže vyložiť e, relatívne subjektívne, je potrebné stanoviť objektívnejšie a keď si pozrieme presné znenie, je to príliš vzdialené od faktických e, údajov, čo by znamenalo, že celý ten e, proces by bol mnoho regulárnejší vo vzťahu s orgánmi tretich krajín. To je zhruba všetko. Viac menej som to zhrnula asi takto. Ďakujeme veľmi pekne. Ja chápem, že to popoludnie je veľmi dlhé. Už sme začali o 14.30. Avšak chcela by som sa poďakovať všetkým našim rečníkom, osobitne v tomto paneli. Chcela by som zdôrazniť ešte raz, že sme hovorili nielen o základných právach a o stanoviskách Európskeho súdu pre ľudské práva, najmä keď hovoríme o ochrane údajov. Tu nejde o EÚ a ochranu údajov. Keď hovoríme o ochrane údajov, hovoríme vlastne v skutočnosti o ochrane občanov a ľudí. A na to nesmieme zabúdať. O to dôležitejšie je vyvážiť každý jeden návrh. Musíme zvážiť, ako zaistiť efektívny priebeh vyšetrovaní a predsa ako zaistiť aj ochranu všetkých zainteresovaných osôb. Myslím si teda, že tento panel v tomto smere je veľmi užitočný, a pokrýva naše potreby. Nevidím nikoho, kto by sa hlásil o slovo. Cornelia. Ja budem hovoriť veľmi stručne. Ja by som nadviazala na vyjadrenia a pani Brune. Mám pocit, že sa to trošku e, zaokrúhľuje. Mám preto len jednu jedinú otázku. A, ak e, aj ostatní chcú odpovedať, majú možno Samozrejme, myslíte si, že toto nariadenie bude užitočné vzhľadom na e, obrovské problémy, ktorých sa ocitáme a ak si myslíte, že je to nesprávna cesta, akou cestou by ste išli namiesto toho, aby sa reagovalo na snahu komisie zrýchliť niektoré konania a zajistiť rýchlejší prevod údajov, ktoré sú nevyhnutné a ako by sa to teda dalo e, zaistiť bez tohto návrhu. Ďakujem pekne, to bola stručná otázka. Neviem, či by aj odpoveď mohla byť takáto stručná. Neviem, či vy sa chcete pokúsiť odpovedať napríklad. Ďakujem je ťažké pre orgány na ochranu údajov poskytnúť rovnako globálnu analýzu ako Európska komisia z pohľadu ochrany údajov, keďže eh, my sa týmto zaoberáme, domnievame sa, že záruky by mali byť kompatibilné, tak ako to uviedol aj Európsky orgán na ochranu údajov. My predkladáme istý súbor odporúčaní, ktoré by sa mali zohľadniť, aby minimálne z pohľadu ochrany údajov to bolo kompatibilné s aktuálne platným právnym rámcom a tiež, aby to odpovedalo eh, judikatúre súdneho dvora čo sa týka možnosti zlepšiť eh, priebeh veci, jedna zo všeobecných odporúčaní je lepšie vyhodnotiť, eh, lepšie odôvodniť, prečo tie aktuálne platné nástroje neexistujú. Ak to nie je zanalizované, eh, je ťažké určiť, čo by sa malo zlepšiť v budúcich nástrojoch. Takáto štúdia by sa mala vypracovať predovšetkým. My, dajme tomu, navrhujeme, aby postup zmrazenia údajov to je jeden z dôvodov, ktorý údajne oprávňuje takýto nový nástroj, pretože údaje sú e, e, veľmi nestále a je potrebné k ním zaistiť e, prístup. To, dajme tomu, sa môže zaistiť už aj s existujúcimi nástrojmi, to je jedna z možností. Ja, keďže sa zaoberám o orga, teda aspektami ochrany údajov, nemôžem sa vyjadriť samozrejme globálne k, k všetkým rôznym aspektom, ktoré súvisia s nefunkčnosťou aktuálne platných nástrojov. Mm, v každom prípade z nášho pohľadu chýbajú eh, odôvodnenia eh, predkladania takýchto nových nástrojov a tiež nám chýba jasný popis toho, čo v aktuálne platných nástrojoch nefunguje. OK, please. Nech sa páči, prosím, jedna veta. keď sa snažíme zamyslieť nad tým, čo chýba, v súčasnosti chýba možnosť pochopiť a vyhodnotiť, či teda respektíve nakoľko sú autentické tieto príklady, príkazy pardon, a certifikáty zo strany krajiny, ktorá vydala príkaz. Je veľmi ťažké pre kontrolný orgán ktorý zároveň je aj firmou, ktorá získava tieto údaje, má ich uchovávať. Je veľmi ťažké vyhodnotiť, ktorý orgán žiada o tieto informácie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A myslím, že jedna z vecí, ktorú si môžeme odniesť z tohto panela, je nielen význam eh, ochrany údajov a otázka základných práv, ale tiež to nadvezuje na tú poslednú otázku, Síce v minulosti sme sa rozhodli, že všetky opatrenia, ktoré sa týka ju policajných vecí a prokuratúry by sa mali obmedziť a konkrétne zacieliť, tak aby to nebolo univerzálne. Teraz však vzniká dojem, že sa tu vytvára jedna e, legislatíva, ktorá by mala byť vlastne takejto univerzálnej povahy. My skôr chceme hľadať konkrétne riešenia a zacielenejšie Tiež sa chceme zamerať na už existujúce opatrenia, či by bolo možné ich nejako rozšíriť a skrátiť rozsah. Bude to teda veľmi užitočné. Ďakujem panelistom. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že meškáme a že som musela váš čas obmedziť. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli. Nepochybne mnohí sledujú túto diskusiu aj na internete. Ešte raz ďakujem aj profesorovi Bošňakovi, ktorý sa k nám pridal zo Štrasburgu. Dúfam, že aj pre vás to bolo užitočné. A pre vašu budúcu prácu ďakujem za to, že ste ostali s nami až dokonca konca. Teraz môžete e, tento panel opustiť a zároveň pozývam účastníkov tretieho panela, aby sa prišli usadiť za predsednícky stôl. Today's hearing and uh, the next three speakers about the role of v tejto tretej časti sa budeme venovať úlohe telekomunikačných eh, poskytovateľov služieb. Pozveme Eleny Kriakides z Epiku, Lore Wagner z Vodafone a doktor Maximiliano Schubert, podpredseda Eurispa. Srdečne vítame našich panelistov, podobne ako ostatní rečníci. Aj vy máte zhruba 8 až 10 minút na vaše prezentácie. Začneme tým, že slovo dostane Eleny Kyriakides z EPIC. First, I'd like to prvom rade by som sa chcela poďakovať členom výboru za pozvanie. Je mi naozaj veľkosťou, že sa tu môžem zúčastniť. Volám sa Eleny Kirikides, som medzinárodná poradkyňa pre informačné centrum v oblasti energetického súkromia. Je to ne, mimo, mimovládna organizácia vo Washingtone DC, ustanovená v roku 1994. Riešime otázky súkromia a občianskej záležitosti. Chcem riešiť otázku individuálnych práv v rámci výmeny, cezhraničnej výmeny údajov. Sú tu naozaj nové e, situácie v digitálnom svete a získavanie elektronických dôkazov a to predstavuje ale aj hrozbu pre súkromné e, práva jednotlivcov. Je tu potrebné nastaviť zábezpeky a teda toto sme zistili na základe našich skúseností. E, Najvyšší súd e, vykladal otázku štatútu súkromia a cezhraničného prístupu k údajom. Bolo tu prípad Spojené štáty versus Microsoft. Štúd, súd mal rozhodnúť, či je možné žiadať od amerických podnikov, aby zverejnili údaje, ktoré sú E, uložené na, na území iných krajín alebo respektíve aj Spojených štátov a či ich môžu poskytovať iným vládam. Pokiaľ ide o orgány pre presadzovanie práva, tieto to môžu získavať iba keď splňajú naozaj veľmi e, komplikované alebo teda vysoké požiadavky, tým pádom to nemohlo ani sezemlať. Boli tu, v zákone sú dva základné prvky, vysvetlím ich postupne oba. Prvá časť e, aktu e, pozmienia e, zákon o komunikácii, kde sa hovorí o ukladaní údajov na základe právneho procesu USA, či už, či už sú tie informácie v Spojených štátoch alebo mimo nich. Hovorí sa tu tiež o obmedzenej príležitosti E, odvolať sa proti takémuto príkazu zo strany podnikov. A táto možnosť existuje iba, keď dochádza ku konfliktu zákonov a tretia krajina má exekutívnu vykonávaciu dohodu so Spojenými štátmi a či teda tie americké podniky môžu sa odvolať voči takéto činnosti. Sú tu tie výkonné dohody, na základe ktorých americké podniky musia za isté okolnosti poskytnúť takéto údaje tretím krajinám. Ministerstvo e, vnútra, nie, ministerstvo zahraničných vecí musí určiť, či sú splnené štyri kritéria, ktoré sú ustanovené zákonom. A tie sú následovné. Poprvé, vnútorné právne predpisy žiadajúcej vlády musia poskytovať dostatočné zabezpečenie občianských osobných ob, o, o, slobôd, taktiež tá zahraničná vláda musí splňať isté požiadavky týkajúce sa ďalšieho šírenia dát amerických občanov. Potom tu musí byť informácia o tom, či dáta budú e, dekryptované alebo nie. A ďalej je tu niekoľko ďalších podmienok, ako napríklad obmedzenie e, zameriavania sa na osoby v Spojených štátoch, e, pravidlá súladu a tak ďalej. Pokiaľ kongres nebude za 180 dní proti také, m, mm, takéto dohode, tak tá vstupuje do, do platnosti. Občianské spoločnosti na oboch stranách Atlantiku potrebujú ochranu, aká je napríklad uvedená v týchto zákonoch. Napríklad pokiaľ by dochádzalo k jednostrannému prístupu, tak by tá krajina nevedela, že k tomu dochádza, nemohla by ani blokovať e, nelegálne alebo teda zneužívanie prípadu prístupu k údajom a dochádzalo by teda k narušeniu občanských slobôd. Aj keď tu máme stimuly, e, tak E, aj keď budú údaje v tretich krajinách, to môže tiež predstavovať porušenie práv. Pokiaľ existuje jurisdikcia, ktorá nemá dostatočné zábezpeky, môže dosť k zadržaniu údajov a tieto pri, pre, problémy sa len prehlbia. Je dôležité zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany jednotlivcov pri cezhraničnom presune údajov. Takže teraz prejdem k kľúčovým odporúčaniam Apex pre, pri, pre tento návrh cezhraničnej e, cezhraničného poskytovania údajov. Všetky právne orgány, ktoré môžu pristupovať cezhranične k údajom, by mali mať moderné, robustné e, zábezpeky. Napríklad jasné požiadavky o notifikáciu, a minimalizáciu tých údajov, e, teda, ktoré nie sú relevantné pre vyšetrovanie. Ďalej súdnu revíziu, ktorá zabezpečí férovosť a zábezpeku, pokiaľ ide o poskytovanie citlivých metadát a obsahu na minimum. Ďalej, pokiaľ ide o jednostranné požiadavky e, týchto príkazov, tie tiež treba ošetriť. E, napríklad keď sa vie, že tá žiadosť sa týka e, občana tretej krajiny, tak je možné použiť MLAT. Cezhraničné mandáty by sa mali obmedzovať iba na prípady, kedy ten čin je trestný v oboch krajinách a je závažný. Tak sa zabezpečí, že jednostranný cezhraničný prístup sa bude používať naozaj, keď je to iba veľmi, mm, keď je to naozaj potrebné. Ďalej je potrebné nastaviť robustné ochranné prostriedky. My sa domnievame, že Spojené štáty by mohli objasniť, ktoré opravné prostriedky už sú v tejto chvíli dostupné pre občanov, ktorí nie sú občanmi USA. Tak ako v návrhu elektronických dôkazov APER Eh, by chcel upozorniť na také prípady, kedy ten príkaz nie je v súlade so všetkými požiadavkami, ktoré boli uvedené, alebo poskytuje, pardon, porušuje základné eh, práva. Toto treba ošetriť prv, ako dojde k poskytnutiu osobných údajov. Mala by tu byť zabezpečená istá miera transparentnosti, preto všetky nové mechanizmy my odporúčujeme, aby bolo jasné, o aký typ a počet príkazov ide, potom agregované štatistiky taktiež môžu poskytnúť, vytvoriť si lepší obraz o takejto cezhraničnej spolupráci. V, v skratke, takáto, takéto poskytovanie dôkazov e, môže umožniť e, prístup e, OČTK k údajom iných krajín, ale je potrebné naozaj na najvyššej možnej miere zabezpečiť práva alebo chrániť práva jednotlivcov. Ďakujem pekne za vás čas. E, Viackrát ste povedali e, slovo zábezpeky, opravné prostriedky a ja osobne sa domnievam, že keď hovoríme o novom e, zákone v oblasti trestného práva, tak e, by bolo potrebné, aby zábezpeky, opravné prostriedky zabezpečoval štát a verejné orgány a nie súkromní aktéry. A teda sa priamo dostávam k ďalšej rečničke Lore Wagner z Vodafónu ktorá zastupuje jedného z privátnych aktorov, ktorý sa to môže týkať. Ja mám prezentáciu, ale to nie je práve v tejto chvíli na obrazovke, je to iná prezentácia. Ďakujem. Som rada, že ste pozvali Vodafone. Som rada, že ste tým, teda vďačná tým, ktorí tu zostali. Som rada, že aj poskytovateľia služieb majú možnosť sa tu vyjadriť viackrát. Tu boli spomenutí, sú E, zadefinovaný aj v návrhu o elektronických dôkazoch, ale je to tam mm, definované len tak dosť obšírne, čiže ja by som teraz chcela trošku vám približiť, kto vlastne sme. Čakám na, na moju prezentáciu. Vždy je aspoň jeden problém s prezentáciou, no tentokrát som to ja a moja prezentácia.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 aj na USB, keď tu nemáme takúto možnosť. Čiže my sme globálna firma, Vodafone je všade na svete, ale tie právne predpisy, ktorým podliehame, sú národné. Prevádzkujeme svoju činnosť v 12 členských štátov. Nemecko je náš najväčší trh, Malta najmenší. Sme aj v Rumúnsku, v Írsku. Takže naozaj máme eh, prehľad o pravidlách, eh, právnych predpisov, ktoré existujú a ktoré majú brániť trestnej činnosti a eh, udržiavať bezpečnosť občanov. Vždy v každej krajine, v ktorej fungujeme, robíme to na základe licencie. Čiže toto sa týka špecificky operátorov a na základe tej licencie máme povinnosť spolupracovať s národnými orgánmi či činnými v konaní. Je to veľmi jednoduché. Pokiaľ nespolupracujeme, tak ne, nesplňame právne podmienky a tým pádom nám zoberú licenciu. Myslím, že sa to týka všetkých poskytovateľov služieb, ktorí sa uvádzajú v tomto návrhu. Na druhej, na druhej priesvitke hovorím o záväzku, ktorý sme prijali, eh, pokiaľ ide o ochranu súkromia eh, údajov našich ehm, klientov, čo je vlastne de facto naša licencia na to, aby sme mohli fungovať pokiaľ nedodržiavame dôvernosť v komunikácie, tak to podkopáva e, náš podnikateľský, náš zásadný podnikateľský model. Na tej priesvitke sa tiež uvádza, že máme naozaj... Moje USB je tamto, pokiaľ by ste ho mohli použiť. Môžem ho priniesť. Um... So we have um, a long-standing experience with... Um... Takže máme naozaj bohaté skúsenosti s, s žiadosťami zo strany OČTK. Sme zodpovedný e, podnik a uznávame svoju zodpovednosť v rámci ochrany verejnosti a umožneniu OČTK, aby vykonávali svoju prácu. Takže v tých všetkých 12 členských štátoch Teraz ešte trošku inštrukcie. Mám to v taške, v prednom vrecku. Áno, presne tam je to moje USBčko. Thank you. Sorry, everyone. Ďakujem, ospravedlňujem sa. Um, it's just gonna be easier for all of us. Myslím, že to bude pre nás všetkých jednoduchšie, keď eh, budeme aj vidieť tie moje priesvitky a nielen počúvať, čo hovorím. Takže ešte raz v rámci nášho národného kontextu, keby sme odmietli spoluprácu, tak to nie je vôbec jednoducho možné. Čiže to, čo teraz poviem, sme, e, sme nikde nevyčarovali. Je to naozaj založené na našich skúsenostiach. Naozaj sa snažíme byť transparentní, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré sú nám adresované. Nie je to povinné, nie je to úloha poskytovateľa služieb, aby bol transparentný. Myslím si, že to je úloha vlády, ale prosím, pozrite si tú správu, ktorú uvádzame na druhej priesvitke. My e, e poskytujeme agregované údaje na základe požiadaviek členských štátov. Tie situácie sa naozaj líšia, môžu to byť naozaj veľké čísla, alebo toho môže byť aj menej. Je to naozaj komplexný prehľad, e, obsahuje aj e, zašifrované správy. No a teraz, čo nerobíme? Neukladáme e, obs, obsah, my only spraco- pardon, iba spracovávame metaúdaje, takže nejaké procesné e, E, vylepšenia, ktoré prebiehajú a ktoré sa diskutujú na rade, by sa nemali týkať iba e, obsahu, ale aj meta údajov, pretože ten dopad na práva jednotlivca môže byť e, rovnaký. Taktiež neposkytujeme prístup k údajom našich zákazníkov, E, pokiaľ e, nemáme právnu povinnosť takéto údaje orgánom, príslušným orgánom poskytovať. Ale ako som povedala, tie pravidlá sú pomerne tuhé. Neakceptujeme požiadavky na poskytnutie údajov, pokiaľ to ide od e, orgánov, ktoré na to nemajú právo, aby toto žiadali alebo pokiaľ je to zo strany zahraničných LČTK. Je, robíme to som EMLAT alebo EIO. A neriešime ani účel či pozadie tých požiadaviek. My naozaj sa sústredíme len na, právnu, na právny základ My sme poskytovateľ telekomunikačných služieb a naozaj neriešime ten účel vyšetrovania. Čo nás, čo nás zaujíma je, či, sú, či je naplnená formálna stránka, či je naozaj tá požiadavka oprávnená. Ale naozaj nás, nás nemáme zámer hodnotiť to pozadie, na základe ktorých ten, e, ktorý príkaz bol vydaný. V zásade nie sme proti tomuto princí- e, návrhu. My chceme len poukázať na to, že to bude fungovať iba pokiaľ tie pravidla budú jasné a pokiaľ bude jasné, kto má aké povinnosti či funkciu. E o čom tu hovoríme. Myslím si, že dnes sa ukázalo, e, pán Hartmann a Kerkovs e, viackrát e, uviedli E, že e, čo ich najviac e, frustruje a je to spolupráca s podnikmi, ktoré nespadajú pod jurisdikciu EÚ. Mm, zdroj je FAQ Európskej komisie, keď... No a niektoré z týchto podnikov, ako hovorím, na rozdiel od nás nespadajú pod žiadnu jurisdikciu niektorého členských štátov EÚ. A ja chcem iba povedať, že my teda žiadame o proporcionalitu, tak ako to tu už zaznelo. Ďalšia strana, čo to znamená, pokiaľ ide o dopad na poskytovateľa služieb za 6 hodín, čo je tá, tá, tá núdzová časová lehota, e, v rámci ktorej musíme byť pripravení. Musíme overiť, že ten, vydá, ten orgán, ktorý vydáva požiadavku, je, je teda oprávnený. Musíme zabezpečiť bezpečnú dodávku a prijatie príkazu návrhu vôbec nie sú uvedené nejaké podrobnosti o tom, ako by sa tie údaje mali poskytnúť, či je to prostredníctvom nejakej bez, bezpečnej IT platformy, či ručne. My by sme ocenili e, špecifickú platformu s jasným prístupom. Pokiaľ sa tu neobjasní, ako sa k nám ten príkaz dostane, tak je pravdepodobné, že dostaneme Eh, požiadavky slabej kvality, čo jednoznačne podkope ciele návrhu. My budeme, bude potrebné tiež vykonať pro, kontrolu proporcionality a legality toho príkazu a musíme aj pochopiť toto všetko za tých 6 hodín, že ktoré údaje je potrebné um, poskytnúť. My nechceme v súlade s týmto prípadom rozhodovať o tom, či sa dajú sprístupniť údaje alebo do aké miery. To nie je naša úloha. A čo sa týka ručenia, o tom už sa dnes krátko hovorilo, chcem zdôrazniť, že pokiaľ v dobrej viere plníme príkaz o elektronických dôkazoch, tak rozhodne nemôžeme byť, e, nemôžeme ručiť e, za otázky súvisiace s ochranou údajov. Tam máme prepojenie medzi naredením GDPR a smernicou o elektronickom súkromí a taktiež o, e, s naredením o elektronických dôkazov. Pokiaľ poskytovateľ služieb, pokiaľ, pardon, pokiaľ sme nutení alebo povinní zverejniť údaje spotrebiteľov, tak toto je v zmysle článku 23 nariadenia GDPR. To je teda pre nás zásadne dôležité, tak aby celý návrh mohol byť účinnejší. Je treba tam teda objasniť otázky e, ručenia a zodpovednosti. Ďalej, ďalší dôležitý aspekt sa týka nákladov a vplyvu alebo dopadu v tejto súvislosti. Predstavuje to dosť veľkú záťaž. Myslím si, že to je dosť dobre vysvetlené na priesvitke. My sme veľký subjekt a musí mať dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni personál, ktorý by vykonával tie kroky, o ktorých som hovorila. Takže nie len technický personál, ale aj rôzne právne kroky, objasnenia. No a pokiaľ chceme vytvoriť cezhraničnú európsku schému na zlepšenie prístupu k údajom od poskytovateľov služieb, pričom by poskytovateľ služieb tam mali mať významnejšiu úlohu, tak by tam mala byť vytvorená aj schéma preplácania týchto nákladov na európskej úrovni a z operatívneho pohľadu pokiaľ budú sprísnejšie um, ustanovenie v tejto zmysle, tak to bude znamenať aj významnejšiu úlohou pre poskytovateľa služieb. Takže tu chcem len ilustrovať, že to, sprístupňovanie údajov, že to neznamená len nejaký jeden klik myšou. Tu vidíte, že je tam prvok nákladov, potrebujeme štyri nové týmy, musíme sa pozrieť na ten príkaz, zistiť, či je bezpečný, taktiež údaje musia byť v bezpečí, musíme zdokumentovať každý krok toho procesu, zdokumentovať eh, všet, ten príkaz, ktorý sme dostali, aj zdokumentovať eh, extrakciu údajov. Je treba zistiť, či sú ktoré sú to tie požadované údaje, treba si overiť eh, právny základ, z ktorého vychádzame, musíme byť v kontakte s príslušným orgánom, pokiaľ niečo je nejasné, tak je treba si to vykomunikovať, preklad a tak ďalej, tam sa o tom nariadne vôbec nehovorí. My taktiež overujeme celý proces, musíme zaručiť jeho bezpečnosť a až potom, keď toto prebehne, tak môžeme tieto údaje zverejniť alebo sprístupniť. Takže tam je taktiež dosť veľká miera neistoty. Čo týka nejakých automatizovaných postupov, tak tam to môže prebiehať rýchlo, ale my musíme mať najprv operatívnu možnosť takto postupovať, musíme byť v dispozícii v podstate každý deň 24 hodín k dispozícii. A toto taktiež bude proporcionálne narastať. Ďalšia presvitka. Toto je jediná pekná fotka v mojej prezentácii v porovnaní s inými prezentáciami, ktoré tu ste tu dnes videli. Takže nejaké konkrétne príklady aby som ilustrovala komplexnosť tejto ošemetnej situácie, ktorej musíme čeliť my ako poskytovateľe služieb v rámci EÚ, keďže často tie prípady budú dosť také nejednoznačné, hraničné, a my musíme vychádzať z úlohy, ktorá nám je pridelená, čo sa týka potenciálnej trestnej činnosti. tam napríklad ochrana e, zdrojov pre novinárov, ďalej to môže byť nejaká novinárka, ktorá je vyšetrovaná vo svojej vlastnej krajine. My sa musíme rozhodnúť, ktoré údaje sprístupníme. Ďalej potrat, to je v niektorých členských štátoch e, trestný čin, v iných nie. Takže opäť e, musíme, pokiaľ sprístupníme údaje, lebo musíme plniť príkaz, tak v podstate aj my sa tým exponujeme. Ďalej tam e, sú ustanovenia na ochranu detí, taktiež vek pre udelenie súhlasu s polavným stykom a tak ďalej. Takže taktiež potrebujeme právnych expertov na rôzne oblasti, ale tých oblastí je 27, 27 členských štátov. My sme experti na elektronickú komunikáciu a viac eh, nemôžeme hodnotiť. Ďalej, ako to vyriešime, posledná priesvitka, chcem hovoriť o dvoch konkrétnych veciach. Poprvé, Všetky tieto aspekty budú vyriešené, pokiaľ zaručím, pokiaľ zapojíme v členských štátoch, ehm, pokiaľ tam zaručíme spoluprácu príslušného orgánu s e, poskytovateľom služieb, pretože e, Úrady samozrejme poznajú najlepšie svoje vlastné systémy, môžu taktiež objasniť e, princípy preplácania nákladov, a taktiež môžu vykonávať svoje e, zvrchované právomoci. Toto nie je úloha providerov. Ďalej, čo sa týka operatívnych aspektov, tak my sme nemali z technického pohľadu e, to celé znovu vymýšľať, čo sa týka teda implementácie tohto príkazu. Máme organizácie, ktoré riešia európske štandardy, e, ktoré spolupracujú so súkromnými aktérmi, a taktiež so štátnymi aktérmi, aby ten systém fungoval pre všetkých, takže tá práca už prebieha, už sa implementuje Európsky vyšetrovací e, príkaz a veľmi ľahko to môžeme túto spoluprácu rozšíriť aj na prípady e, súvisia s elektronickými dôkazmi. E, ďakujem za vašu trpezlivosť a za vašu pozornosť. Ďakujem čo týka takéto opatrenia, tak možno to bude znamenať do určitej miery aj privatizáciu trestného práva. Možno to by sa dalo diskutovať neskôr na nejakej, mm, možno neskôršie schôdzi so spravodajcu, s tými spravodajcami. A ako posledne bude hovoriť Maximilian Šuba. Takže Ďakujem, si zapnem mikrofón. Vy chcem vysvetliť eh, názory alebo objasniť stanovisko Európskeho internetového priemyslu na tento dôležitý eh, návrh. Možno iba taká všeobecná poznámka. Dnes tu zaznelo veľa zaujímavých vecí. Chcel by som sa vyjadriť niektorým z nich aj v mojej prezentácii, aby som poskytol pohľad priemyslu. Chcem zúraziť, že dnes hovoríme o systéme výmeny údajov. Toto sa nebude obmedzovať len na kategórii údajov, o ktorých tu dnes hovoríme. Je jasné, asi väčšine z nás, že skôr či neskôr tento systém bude využívaný aj v prípade iných údajov, napríklad bankových údajov. Takže tu sa snažíme vyvinúť niečo, čo bude využívané ďalej aj v budúcnosti, takže by sme mali sa snažiť byť veľmi precízny a zobrať do úvahy aj rôzne eventuality, ktoré by mohli byť postupom času problematické a už od začiatku sa im vyhnúť. Keď hovoríme o Euro-ISPA, tak my sme boli založení pred viac než 20 rokmi a myslím si, že väčšina z vás pozná tie veľké mená v priemysle. A my máme veľmi širokú základňu členov a Taktiež sme v kontakte so všetkými členmi internetového ekosystému. Máme 2500, no, viac než 2500 členov, to sú väčšinou malé a stredné e, podniky. Budem hovoriť, o nich hovoriť v prvom mojej prezentácii, ale nezabúdajte, že Typický ISP, o ktorom tu dnes hovoríme, alebo internetový poskytovateľ služieb, je skôr taká menšia spoločnosť, takže keď hovoríte o nejakých prísnych lehotách alebo povinnostiach, tak nezabudem na to, že to nie sú väčšinou veľké podniky ďalej. Moja prezentácia je asi dobrá takto na záver. V podstate tým zhrniem to, čo tu dnes už zaznelo. Čo sa týka eh, toho, keď eh, orgány presadzovania práva vyžadujú údaje od eh, providera, vidíte, ako tam údaje putujú na mape, Máme tu súčasnú procedúru MLAT, tá je dosť komplexná, sú to zapojené úrady a súhlasí s predrečníkom alebo s predrečníčkou je že je treba zlepšiť tento systém, pozrieť sa, ako sa dá zlepšiť, je tam určitá miera komplexnosti, takže dokonca aj pokiaľ sa pozrieme na Európu, tak naďalej do toho zapojených veľa úradov, ale keď sa pozrieme na návrh o elektronických dôkazoch, tak vidíme, že vypadol jeden aktér, to je justičný orgán v štáte B. A týmto sa dostávame k otázke, kto by mal kompenzovať neprítomnosť tohto druhého úradu, ktorý preveroval mm, obsah. Kto bude teda vykonávať tieto úlohy v budúcnosti? Už tu dnes zaznelo pár otázok, možno Ďalšia otázka by bola, ako zaručiť procedurálne zábezpeky, ehm, nápravný prostriedok alebo možnosť opravného prostriedku. Máme tu štát, ktorý vydáva príkaz, vydáva ho väčšinou súd a väčšinou ehm, ten súd si myslí, že sa pohybuje v medziach práva. Ten príkaz, ktorý vydáva, je podstate primeraný situácii a je potrebný. Takže my si myslíme, že by to mal byť nezávislý ďalší úrad, ktorý by vykonal túto kontrolu a nemal by sa spoliehať na ten prvý úrad. Nepochybne my ako európsky internetový premysel podporujeme princíp európskej spolupráce a vzájomné dôvery, ale ako už bolo detailne dnes povedané, Pomohlo by mať druhú nezávislú kontrolu takýchto príkazov, ktoré sú vydávané a preto chceme vyzvať k lepšej účasti úradov. Áno, niektorí naši členovia by radi vykonávali dodatočnú kontrolu primeranosti, ale toto nie je riadna kompenzácia e, kontroly zo strany súdneho úradu, ktorý sme videli, že vyzval tie prechádza prísvitke. Je to v podstate niečo dodatočné. Ďalej, čo sa týka Prahu pre tie trestné činy, tak samozrejme tam je situácia rôzna v jednotlivých členských štátoch. Možno by členské štáty mohli napríklad zvýšiť tresty za určitú trestnú činnosť, tak aby sa to stiahovalo na všetky trestné činy, ale možno niektoré typy údajov, napríklad metaúdaje, by boli dostupné aj tak, aj bez splnenia e, tejto podmienky. Ďalej hovorilo sa o zozname predpísaných e, prečinov. V prípade Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Tento zoznam je stále dosť e, dlhý. Toto samozrejme ide ruka v ruke s testom e, potrebnosti a primeranosti, ktorý musí byť vykonaný. Jedna z otázok, e, ktorá je veľmi relevantná, a to spomenuli už aj viacerí rečníci, to súvisí s princípom dvojakej zločinnosti. Je to jeden zo základných kameňov. A čo sa týka stíhania a zločinov na internete, mali by sme postupovať veľmi opatrne. Ak sa rozhodneme od neho opustiť, keď hovoríme s odborníkmi, oni sa s tým potýkajú dennodenne. Mali by sa e, stanoviť e, pravidla, ktoré by určovali pravidla v tejto oblasti. Ďalej kolegovia spomenuli otázku autentifikácie žiadostí. Teraz sa vraciam späť k SP. Teda k SP, dajme tomu, traja či piati sedia niekde v dôvernom rozhovore v Rakúsku a odrazu sa na nich obráti niekto so žiadosťou e, nejaký zahraničný orgán bolo by veľmi ťažké zistiť, či tento príkaz naozaj bol zaslaný z portugalského prístavu alebo e, od nemeckých policajtov niekde v Čiernom lese. Teda malo by byť možné určiť, či tento príkaz je autentický. Ďalej Vzhľadom na GDPR náš priemysel investoval množstvo úsilia do toho, aby pri prevode údajov aj mimo našej firmy, aby sa dodržali štandardy bezpečnosti a integrity. Týmto sa dostávame k možnému riziku ISP v celej Európe. Tie sú nútené znižovať e, svoje rutiny výmeny údajov dajme tomu, sme boli vystavení možnosti eh, toho, že sme boli nútení Využívate eh, opäť faxy v budúcnosti. To je dosť eh, zložité. Väčšina našich spolupra- teda subjektov, s ktorými spolupracujeme, už nemá faxy. To sa ešte však často vyskytuje v verejnom sektore. Jednotné kontaktné miesto to bolo prospešné pre všetkých. Prečo tak veľmi podporujeme toto jednotné kontaktné miesto? Je to preto, že jednak z technických dôvodov, ak je takéto jednotné kontaktné miesto v členskom štáte, je o mnoho jednoduchšie vymieňať si údaje, zašifrovanie, pretože taktiež výmena kľúčov je jednoduchšia, ale vďaka týmto jednotným kontaktným miestam je možné vykonávať kontroly kvality pred tým, ako sa tieto príkazy e, postúpia poskytovateľov. Bez takéhoto jednotného kontaktného miesta, dajme tomu v Rakúsku, sme obdržali príkazy, kde chýbali podpisy či nerelevantné informácie. Teraz takéto jednotné kontaktné miesto už je v platnosti. A títo aktéry vo verejnom sektore vykonávajú formálne overenie kvality a tiež eh, skúmajú, koľko času je potrebného na vyhodnotenie tejto žiadosti, na postúpenie týchto údajov. Telmočníci sa v tejto chvíli odmlčia, keďže bola dosiahnutá hranica 4 eh, hodín na popoludnejšie stretnutie a celkovo 8 hodín eh, v rámci celého pracovného dňa. Ospravedlňujeme sa, ale v tejto chvíli slovenské tlmočenie končí.